Kolegyňa, kolegovia, vážené dámy a páni, stená verejnosť, ktorá sa tu zišla. Ja by som rád otvoril dnešnú schôdzu, všetkých vás srdečne vítam. Ako viete, poradie v programe sme trošku zmenili. Začneme útokom na informačné systémy a zrušenie rámcového rozhodnutia rady. Spravodajcom je ctený kolega Christian Ehler ktorému týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Združenie európskych hospodárskych združení mm, kybernetickú kriminalitu považuje za najväčšiu výzvu pre európsky hospodársky systém. Americká vláda pred 4 týždňami zverejnila dokument ktorom sa uvádzajú prvé čísla, ktoré vlastne pre Európu ani nemáme. A vychádza sa z toho celohospodárska škoda v Amerike za minulý rok prostredníctvom počítačovej kriminality, počítačových útokov, IT kriminality predstavuje asi 40 miliard dolárov. Takže tá téma má nielen kriminalistické spracovanie, ale má to aj celohospodárske dopady, čiže má sa tým e, zaoberať e, aj príslušný e, výbor. Európska únia už v roku 2004 v Hakskom programe a potom v roku 2009 v Štokholmskom programe, 2010 pri digitálnej agende spomínala tému počítačovej kriminality. Chýba nám ale jednotný právny rámec v EÚ. Niektoré členské štáty majú právne nástroje rôzneho druhu, ale sú aj členské štáty, ktoré túto súvislosť skutkovú vôbec netrestajú, nie sú žiadne právne nástroje na sledovanie počítačovej kriminality, takže je tu niekoľko všelijakých takých e, medzier v zákone. No a teda tieto členské štáty sú potom miestom, odkiaľ sa robia tie útoky a sú tam aj rôzne definície ochrany údajov, čo je to počítačová kriminalita. To spôsobuje problémy, ktoré vlastne znamenajú, že Mnohé členské štáty sú dotknuté takýmto zločinom. Internet nepozná štátne hranice, čo samozrejme zo sebou prináša otázky uh, vlastne trestná pamäť zodpovednosti, jurisdikcie a tak ďalej. No a je tu rozhodnutie rady z 24. februára 2005, aby sa predložil príslušný text ak ste sa zaoberali tým textom, tak skonštatujete, eh, že v zásade tie, väčšina tých bodov, ktoré tam sú, sú nesporné. Majú sa v tom rámcovom rozhodnutí harmonizovať eh, predpisy týkajúce sa počítačovej kriminality, má sa zlepšiť spolupráca úradov napríklad policajných, a e, sú tam tematizované konkrétne skutkové e, podstaty, ako je protiprávny prístup k informačným systémom, zásahy do systémov, zásahy do údajov a potom je tam upravená zodpovednosť právnických osôb, e, jurisdikcia súdov a výmena informácií. A spomínam to len preto, že v končnom dôsledku to znamená, že v členských štátoch sú tieto témy vôbec riešené a bolo potrebné e, prebrať to e, v smernici Správa o realizácii rámcového rozhodnutia teda ukázala, že vo väčšine členských štátov sa dosiahol pokrok, ale v mnohých členských štátoch, takmer vo všetkých, sú určité medzery práve diery v zákone. Takže s pani Holmajer z výboru Líbe som sa spojil. Ona tam je vlastne gestorom. Ale tá téma je naozaj tak široká a tak problematická, že eh, aj eh, spolupráca medzi politickými skupinami celkom dobre funguje a očakávame, že počas tohto rámca rá, eh, predsedníctva rady sa to uzavrie, ale tá prevladajúca väčšina je, že by mal byť teda teraz nejaký Eh, malo by byť nejaké vypočutie, tam by mali byť vypočutí experti a my musíme našim stanoviskom zohľadniť to, čo eh, tam je predložené vo výbore LIBE. Takže otázka je, že aký bude ten časový rámec. Um, z pohľadu ITRE ide o dôležité veci. To je právny text, čiže klasicky. A myslím, že dôležité je zohľadniť tie e, informácie, ktoré sme dostali z e, hospodárstva. Potrebujeme harmonizovať skutkové podstaty, opatrenia členských štátov Teda tieto medzery v zákone majú fatálne následky, pretože napríklad e, je tam e, počítačový útok na ETS platformu. dva, rok, dva týždne vlastne kompletne sa zrútila táto platforma na základe tohto útoku. A e, teda centrálnou témou e, bolo, že je to naozaj problematické a musíme tu mať prvú analýzu Tie ochranné opatrenia v členských štátoch sa využívajú, sú tam potom ale také tzv. backdoors a úplne iné požiadavky na bezpečnosť, čo sa týka prístupu k platforme ETS, teda IT prístupu k ETS a teda dokonca relatívne jednoducho um, sa dala úplne znefunkčniť takáto platforma a bol to teda aj úspešný pokus v miliónovej výške ukradnúť licencie. Teda nielen, že sa zrútil celý systém, ale úspešný pokus to bol že sa tam ukradlo 30 miliónov tých eh, povolení. No to je porovnateľné s nejakým prepadom banky a je to úplne nová dimenzia. Mm. Čo sa týka eh, hospodárskych škôd, treba zohľadniť eh, počítačovú kriminalitu a malé stredné podniky, pretože veľký priemysel s veľkými finančnými nákladmi sa dokáže chrániť, ale práve malé a stredné podniky sú stále viac obeťami týchto útokov a vznikajú tam stále väčšie škody, pretože buď nemajú skúsenosti alebo finančné zdroje na to, aby sa primerane chránili a myslím, že treba poukázať na existujúce nástroje EÚ. Už sme to diskutovali vo vý... v rámci výboru. Máme tam štokholmský program, digitálnu agendu. A pani Krus to tu predstavila práve pred dvomi dňami. Takže ešte jedna vec, ktorá je dôležitá. Iniciatívy na európskej úrovni sa musia lepšie prepojiť tu aj na úrovni parlamentu. Napríklad je tam rozšírenie mandátu ENISA, čo treba zvážiť. A to musí ísť ruka v ruke s pozíciou výboru LIBE k rámcovému e, pojmu e, počítačovej kriminality a Chyba opäť napríklad v porovnaní s USA. Nemáme žiadny nástroj, ktorý by jednotne spájal všetky údaje členských štátov, aby sme vedeli, aká vlastne vznikla ekonomická škoda. Len v niektorých členských štátoch to dokážeme vôbec vyčísliť. A otázka je teda, že kde v budúcnosti budú právomoci zosúladené, zjednotené a mali by sme to teda v tejto súvislosti privítať, aj keď v niektorých členských štátoch je to vnímané kriticky. Pri európskej inštitúcii ako je Európo, sa tá téma vlastne tak povediac A máme Európsku inštitúciu, ktorá prierezovo môže sa tou témou zaoberať vo všetkých členských štátoch. A tam tá first line of defense e, nemá byť vlastne na policii, ale skôr v hospodárstve. E, v Európe sú tie veľké telekomunikačné spoločnosti tou prvou líniou obrany a nie členské štáty, lebo oni nemajú na to nástroje, prostriedky finančné, aby to urobili. A preto treba trošku analyzovať, či tá hrozba, ktorá bola sformulovaná e, návrhom smernice, či je to skutočne hrozbou. Máme ťažisko e, na tému botnety, ktoré určite v minulosti mali svoj význam pre e, počítačovú kriminalitu, ale celý rad expertov, najmä z priemyslu, sú toho názoru, že tie botnety vlastne nie sú to skutočnou hrozbou. sú to skôr tie targeted, targeted, targeted attacks, Čiže sú to také e, veľmi cielené útoky, ktoré spôsobia mnoho väčšiu škodu. Musíme to mnoho viac prepojiť s e, bezpečnostným výskumným programom. Máme tam spolahlivé čísla, štatistiky a teda súhra prostriedkov, ktoré máme z rôznych programov, z rôznych iniciatív to je jeden z hlavných bodov, ktoré by sme mali mať v tej správe. Tá správa v prvom rade sa zameriava na právny rámec tejto otázky. Takže vám ďakujem za pozornosť. Touto témou sa v nadchádzajúcich rokoch budeme ešte veľmi intenzívne zaoberať. Musíme si uvedomiť, že nemá zmysel ten parlamentný princíp malých kráľovstiev uplatňovať, čiže aby v rôznych výboroch sa vždy dospelo v, k rovnakým správam, k rôznym témam. Mali by sme spolupracovať s medzi výbormi. Spolupráca s pani Holmajer je mimoriadne dobrá a je otvorená nášmu názoru, pretože správne e, je toho názoru, že nie je to otázka, ktorú môžu riešiť len e, zo strany vlád. E, tam je dôležitý vstup aj priemyslu. Ďakujem pekne. Ďakujem. veľmi pekne. A teraz e, tenevý spravodajca, pán Inšu. Ďakujem, pán predseda. Som tie, neviem, spravodajcom pre skupinu, ale zároveň som e, tieňovým spravodajcom a pre e, e, hlavného spravodajcu vo výbere Líbe. Kybernetické trestné činnosti, to sú veľmi populárne slova, ktoré súvisia s útokmi proti informačným systémom. Ehm, podniky, vlády a inštitúcií sú celom takýchto rozsiahlých útokov ako zákonodarcovia. Musíme si uvedomiť, že hlavnou príčinou e, tohto javu je zrniteľnosť, ktorú spôsobujú viaceré faktory. Podporujú koncepciu prúžnosti, pokiaľ ide o e, e, útoky proti informačným systémom. Musíme jasne rozlišovať v zákone medzi závažnými vopred pripravenými útokmi a E, náhodnými, e, nepripravenými útokmi proti takýmto systémom, pretože postihy sú veľmi značné. Nazdávam sa, že treba e, zosilniť harmonizáciu trestného práva všetkých členských štátov a je to cezhraničný problém. Členské štáty nemôžu sa zapodívať týmto novým javom samostatne a chcel by som eh, mm, vyzvať eh, k väčšej účasti európskych agentúr ako Europol a Eurojust. Stanovisko ITRE bude eh, podporovať tre, trestnosť využitia bonetov alebo riadených počítačov alebo nezákonného zhromažďovania informácií z systémov IT. Počas ostatných mesiacov sa urobili viaceré opatrenia na E, zabranenie takýmto aktivitám. Dochádza k väčšej koordinácii medzi členskými štátmi a Európskou sieťou e, agentúry pre informačnú bezpečnosť. A je to dôležitá úloha pri e, rozširovaní informácií o takýchto útokoch a pri zabezpečení informačných systémov. Členské štáty musia vytvoriť kontaktné pracoviska s tým, aby všetky takéto kybernetické útoky e, sa stali predmetom príslušných informácií. E, myslím si, že e, smernica o útokoch proti informačným systémom vyšle dôležitý signál hackerom a páchateľom oznámenie komisie ohľadom kriticky dôležit, ochrany kriticky dôležitej informačnej infraštruktúry zahrania 5 pilierov vrátane pripravenosti, prevencie, detekcii, reakcie, zjemnenie dôsledkov a obnovy. Títo mm, princípy treba posilniť aj v novej smernici e, o útokoch proti informačným systémom. Oznámenie taktiež e, hovorí o tom, že zatiaľ iba 12 členských štátov organizovali cvičenie v e, prípade mm, zaistenia bezpečných systémov, reakcií a obnovy týchto systémov. Všetky členské štáty musia uskutočniť takéto cvičenie čím skôr Musíme e, e, posilniť dôveru spotrebiteľov v informačnú spoločnosť a to posilnením spolupráce medzi justičnými or- e, orgánmi, pokiaľ ide o nezákonný zásah a prístup k informačným systémom. E, trestné e, sankcie v prípade nezákonných zásahov e, zabezpečia lepšiu ochranu priemyslu podnikov a malých a stredných podnikov, ktoré využívajú informačné systémy a zvýšia životaschopnosť podnikania. Navrhuje sa, aby dohovor e, o kybernetickej zločinnosti z roku 2001 sa e, znovu otvoril. To si vyžaduje rozsiahle rokovanie. E, tento dohovor už definuje nezákonný prístup, zhromažďovanie údajov, zásah do údajov, obdobný podvod a sankcie. Teším sa na spoluprácu s pánom kolegom E, na tomto stanovisku, ale aj s ostatnými tenevými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolega Cukrlas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako e, spomenul kolega, je to e, mimoriadne užitočná iniciatíva a ako povedal pán spravodajca, je to asi najdôležitejšie, najdôležitejšie z toho, čo som doteraz počul. Je to dôležité z hľadiska úpravy, ale je to aj technicky eh, mimoriadne náročná problematika. Eh, chceli by sme sa stručne eh, vyjadriť ohľadom skúseností, ktoré som nazbieral počas pôsobenia ako profesor. E, informácie sa môžu ukladať, prenašať, spracovať, upravovať, e, kopírovať, rozširovať. A keď to spojíme e, s existenciou a konvergenciou informačných sietí, a potom vieme, že ak toto e, sa môže prenašať. A to znamená, že počítačový terorizmus sa musí riešiť e, e, bližším skúmaniem tejto témy, ktoré je mimoriadne technicky náročná a má obrovský význam. Ako E, pán Tefler ešte v roku 1985 povedal vo svojej knihe, e, terorizmus v budúcnosti e, sieťový, bude sieťovým internetovým terorizmom. A naozaj to sa mm, mm, splnilo to znamená, e, e, e, že je to otázka, ktorá je dôležitá z hľadiska výkonu štátnej moci, ale má aj obrovský priemysel pre hospodárstva, jednotlivé odvetvia priemyslu a jednotlivé podniky. A preto môžeme iba, môžem iba povedať, že sa veľmi teším, že sa snažíme intenzívne zapodovať Mm, týmto návrhom. Treba posilniť e, agentúru e, NISA z hľadiska technického, ale aj výskumu, pre hubenie tohto výskumu. Ďakujem veľmi pekne. Kolega, ide ešte raz? Eller? Chcel by som veľmi pekne poďakovať. Vidím e, to z, zo strany tieňových spravodajcov, že sú veľmi znali tieto veci doteraz sa používali viaceré prístupy, ktoré sú fragmentované. Napríklad inštitúcie Európskej únie napríklad tento parlament je chránený, ale nemáme eh, plošnú ochranu a mm, mm, mm, nie sme ešte taký jednoduchý pre E, takéto útoky. A nemôže to byť však všeobecným európskym riešením. Čo sa mi zdá byť dôležité pri tejto správe? Hovoríme teraz o e, zosledení práva. Považujem však e, za dôležité, aby sme sa snažili o, o širšie pojem. Mnohé pojmy, ktoré sú v trestnom práve a ktoré sa snažíme harmonizovať, nie sú v podstate definované. Dennodenne získavame nové informácie o určitých postupoch, ktoré by mohli byť trestné, ktoré spôsobujú škody jednotlivcom, občanom, podnikom, ale nie sú eh, pojete hm, príslušnými právnymi definíciami. A keď e, predseda e, komisie pán Barroso ale pani komisárka Kroos, e, keby sme sa ich opýtali, či je dnes nebezpečný deň pre Európsku úniu alebo nie, potom ako to vyzerá v jednotlivých členských štátoch na rozdiel Spojených štátov nevieme, čo bude znamenať e, zintenzívnenie e, postihov. Nemáme o tom prehľad. A keď hovoríme o harmonizácii práva, musíme mať jasné, že e, mnohé veci, ktoré by mali byť e, trestnými činmi, sú nové a e, členských štátov sú iba podmienené, ošetrené to znamená, že súrne potrebujeme e, posilniť NISu. Nemali by sme e, len hovoriť o určitých štandardoch, mali by sme ju e, posilniť, máme rozšíriť náš prístup. Napríklad v Spojených štátoch majú ministerstvo vnútornej bezpečnosti a tam je tisíc odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Pracuje a pokiaľ by sme hovorili o personálnych možnostiach e, členských štátov a Európskej únie, nemáme, hádam, ani 200 takýchto odborníkov. To znamená, že touto témou e, sa musíme e, zapodívať počas nasledujúcich rokov a z hospodárskeho hľadiska je to ohrozenie podstatné, pretože dochádza tu k hospodárskym škodám, a e, e, e, závisí to od príslušných štandardov znalostnej informačnej spoločnosti. Je tu aj systém obchodovania s emisiami, týka sa to európskej politiky a chcel by som ešte raz zopakovať, že to nie je dostatočne známe O tejto téme sa síce diskutuje, ale platforma pre mm, obchodné zmysly informačný systém e, zlyhal. Ale išlo o 30 miliónov e, e, eur licencií, a ktorý išiel, išlo o pokus ich odsudziť. A treba sa dívať nielen na samotnú správu a musíme stále žiadať od komisie, aby došlo k koherentnému prístupu k riešeniu problematiky kybernetickej bezpečnosti. A títo vymedzenia, e, e, ku ktorým došlo e, v minulých rokoch, keď dochádzalo k určitému národnému egoizmu, musíme sa tohto vzdať. Nejde o ochranu jednotlivých členských štátov, ale o ochranu Európy a tam najslabšie ohnívko v si môže zlyhať a tu nejde iba o, o, o stanovisko, ale výzvu, aby sme spoločne sa pristúpili k riešeniu tohto problému. Ďakujem veľmi pekne. Tým pádom uzatvárame diskusiu. Deadline na prekladanie pozmeňujúceho návrhu je v oktobri, takže súvisí to s programom výboru LIBE. A teraz ďalší bod programu. To je analýza e, možnosti prekročiť 20-percentné zniženie emisí e, skleníkových plynov a pozadne riziko úniku uhlíka. Pani e, kolegyňa Romana Jordan Cizili je našou spravodajkyňou. Má slovo. Na poročilo je bylo... Ďakujem. K tejto správe Mám 188 pozmeňovacích návrhov a hneď na úvod musím povedať, že som sa pravidelne stretávala s eh, spravodajcami. Vypracovali sme kompromisy a vychádzam z toho, že budeme mať asi 20 kompromisných návrhov. Z podkladov vyplýva, že aj ja Eh, som predložila pozmeňovacie návrhy, ako som to aj oznámila. Tu ide v prvom rade o ľahšie čítanie, porozumenie dokumentu, štruktúra, potom jasnejšie vyvstáva z toho, potom sa tam odvolávam na údaje Medzinárodnej agentúry pre energiu, je to z dokumentu komisie z 8. marca viditeľné, kde je cesta na opak energetickej efektívnosti. A potom som sa ešte efektívnejšie zaoberala, intenzívnejšie zaoberala energetickou efektívnosťou. Takže 188 pozmeňovacích návrhov a ja ich zoskupím a okomentujem. V jednej skupine sú pozmeňovacie návrhy, ktoré počiarkujú len pozitívne alebo negatívne aspekty nášho vývoja k um, nízkoenergetickej uh, spoločnosti a tieto pozmeňovacie návrhy nepodporujem uh, ako spravodajkyňa. Ja chcem, aby bola správa vyvážená. Chcem tu spomínať oba aspekty, tak pozitívne ako aj negatívne. Potom je tam finančná kríza, ktorá samozrejme má dopad na ceny, čiže ceny klesajú, ale zároveň uh, tým klesajú aj investície. A tam napríklad sú pozmeňovacie návrhy v tejto skupine, ktoré podporím, ak by bol naozaj taký globálny prístup. A e, druhá skupina, tá sa vzťahuje na obchodovanie s CO2. Tento systém ešte nefunguje úplne, pretože na začiatku tohto obchodu sme boli konfrontovaní s finančnou krízou a preto vidíme mnohé problémy, ktoré sú zohľadnené v mojom dokumente, ale keď sa pozrieme na Nový Zéland, Kaliforniu, tak vidíme, že toto je správna cesta. Podporujem tie, teda nepodporujem tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú za odbúranie tohto systému, a pozmeňovacie návrhy treba odmietnúť, ak žiadajú veľké zmeny v ETS, pretože ten systém ešte ani poriadne nefunguje. A potom sú tu pozmeňovacie návrhy, ktoré eh, majú nové ciele do roku 2020. A podľa mňa by E, tam mohli byť medzinárodne záväzné ciele, ako je to pozmeňovacom návrhu 68-69, ale v prvom rade musíme staviť na to, aby sme zrealizovali tie ciele, ktoré už sme si stanovili, tie ciele poznáme a návrh komisie v jej cestovinej mape je dobrý, Chceme si zachovať systém ETS, 20-percentný cieľ aj v efektívnom využívaní energie, čím by sme znížili emisie o 20 a viac percent do roku 2020. Potom je tu ešte balík, ktorý sa zaoberá energetickou efektívnosťou, takže myslím, že tu by sme mali uh, vychádzať zo stanoviska správy Bensona a mm, podporujem také návrhy, kde sa vyžaduje väčšie úsilie v sektoroch, na ktoré sa nevzťahujú ETS, napríklad v sektore budov a tak ďalej. Potom sa tu spomínajú aj nové ciele, ale myslím, že táto správa nie je správnym miestom pre tieto návrhy. No a potom máme ešte ďalšiu skupinu návrhov. Tam sa hovorí o technológiách, a ja mám výhrady k takýmto pozmeňovacím návrhom, pretože v politike musíme si stanoviť politické kritériá. Európsky parlament musí stanoviť politické kritériá a na základe nich potom môžu experti povedať, že ktoré technológie zodpovedajú týmto kritériám a ktoré nie. Takže keby sme zobrali len tie elektromobily a tie zvýrazňovali, ako je to v pozmeňovacom návrhu 34, tak podľa mňa to nie je vhodné a primerané. Potom sú tam pozmeňovacie návrhy k jadrovej energii, a to je, myslím, opäť na nesprávnom mieste, pretože to nie je uznesenie proti jadrovej technológii. Potom sú tam pozmeňovacie návrhy, v zmysle ktorých je komisia eh, je výzva na komisiu mm, prekontrolovať akčné plány, preveriť ich, realizáciu týchto plánov. To je pozmeňovací návrh 36. Eh, ďalej sú tam návrhy riešení ako, je znížen, ako sa dá ešte posilniť zníženie tých eh, emisí, čo podporujem. To je pozitívne. Európska komisia by mala mať štandardy pre inteligentné siete, štandardy, normy pre dopravu, normy pre zavedenie inteligentných sietí a tak ďalej informačné a komunikačné technológie sa tu spomínajú, a ich úloha pri znižovaní emisí. Potom je tu úloha 8. rámcového programu, funkcia set plánu 120 až 122, to sú veľmi dobré návrhy. Potom sú tam návrhy e, súvisiace s kohezným fondom, to je pozmeňovací návrh 170. Potom sú tam ešte veľmi dobré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa zaoberajú malými a strednými podnikmi. Kolegyňa Hercog predniesla niekoľko veľmi dobrých eh, pozmeňovacích návrhov v tejto súvislosti. Kolega Karany tu mal návrhy k sektorálnemu prístupu, myslím, že to treba zohľadniť. A v niektorých pozmeňovacích návrhoch ma upozornili aj na to, že niektoré údaje som nezohľadnila správne, takže všetky údaje ešte raz preverím. Takže keď ste ma na to upozornili, že niečo som neuviedla presne, napríklad pozmeňovací návrh 93, tak to ešte raz preverím. V pozmeňovacom návrhu 99, 100, 101 ma upozornili na to, že nie sú hodné moje požiadavky na flek. Spracujem ešte kompromisné návrhy spolu s tieňovými spravodajcami a tieto kompromisné návrhy, tieto kompromisy mali by byť ambicioznejšie, eh, pokiaľ ide o žiadanie energetickej efektívnosti, Potom sú dôležité kompromisné návrhy pri CCS. To je dôležité teda nielen pre túto oblasť, ale vo všeobecnosti. No a potom samozrejme sa budem zaoberať medzinárodným výskumom a výsledkami. A teraz si s radosťou vypočujem reakcie kolegyň a kolegov. Samozrejme ďakujem spravodajcom za spoluprácu a ďakujem všetkým spolupracovníkom v Európskom parlamente, všetkým tým, ktorí ma intenzívne podporili vypracovanie správy a pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Kolega Kerle ma práve upozornil, že tu máme na návšteve študentov z kalabrijského regiónu Bočony inštitút ktorých tu srdečne vítam. Je vždy super, keď mladí ľudia si urobia názor na to, ako tu debatujeme. Grote, Herr Grote ist dran. Takže pán Rote. Áno, tešíme sa, že tu máme návštevu a že občas vidíme aj pár mladých tvári a že verejnosť má záujem je veľmi dôležité, že sa zaoberajú aj touto témou. A tu máme teda iniciatívnu správu. Iniciatívna správa alebo uznesenie má hodnotu len vtedy, ak ju podporí veľká väčšina parlamentu. A ako sa to nemá udiať, sme videli minulý štvrtok a dúfam, že pri tejto správe to nezažijeme. Takže Je dôležité, že sa tu odviedol kus práce už dopredu a spravodajkynia si naozaj dala veľkú námahu, prekročila svoj vlastný tieň, predložila kompromisné návrhy, ktoré sú hodné diskusie, ktoré sú dobrým základom pre široký kompromis v Európskom parlamente. Kľúčová funkcia tu podľa mňa prináleží výboru pre priemysel. Gestiu má výbor pre životné prostredie, ale kľúčovú funkciu budeme mať my. Pretože ak chceme, aby náš hlas bol vypočutý pri tejto téme, tak musíme naozaj pracovať veľkou väčšinou, inak si to môžeme celé ušetriť. Čiže naozaj môžeme si vynalo- vy- ušetriť celú námahu. Takže východiskom je 2008 klimatický energetický balíček a musím povedať, že tam sme to rozbehli veľmi rýchlo a mnohí kolegovia z toho mali tak trošku e, bruchobolenie, že takýmto tempom v prvom čítaní sme to e, pretlačili cez parlament. Takže v oblasti ETS, prosím vás, e, neotvárajte to, nedotýkajte sa toho. Ja by som poprosil, aby... No, ešte sú tam teda letecká doprava ešte mimo a mohli by sme tam doplniť ešte aj lodnú dopravu, ale nemali by sme ten balík otvárať. Mali by sme nechať e, začať to tretie obchodovacie obdobie. Tie benchmarky sme si práve stanovili a viem, že kolegovia e, boli kontaktovaní vo svojich volebných okrskoch, že tieto benchmarky ľudia považujú za nespravodlivé a tak ďalej. Takže od roku 2008 sa tiež niečo zmenilo, tá veľká eufória, klimatický uh, summit, uh, po, pokodaní, mm, to nastalo určité vytriezvenie, takže je naozaj nevyhnutné, aby Európska únia nesedela nejak na vedľajšej kolaji, Ehm, aby rokovali iní. Takže tu ide o to, aby sa rozvinula určitá klimatická diplomácia, to je na Európskej zahraničnej službe, aby tu začala fungovať. Čiže aby sme sa k tomu neprizerali len z hľadiska, ale aby sme naozaj boli za e, rokovacím stolom, keď sa máme dopracovať nejakej globálnej klimatickej dohode. Sami Zemegulu nezachránime, to je úplne jasné E, iné veľké štáty, kontinenty sa musia podielať na dohovore o ochrane klímy, musia znižovať emisie CO2. To je absolútne jasné. Energetická efektívnosť je správnym heslom a myslím, že správne k tomu pristupuje spravodajkyňa vo svojej správe. A treba si stanoviť také ciele, aby sme uh, Ehm, nespotrebovávali vôbec energiu. To je najlepšie. Ehm, najlepšia energia je tá, ktorú vôbec nespotrebujeme. A myslím, že práve v oblasti bytov, bytových e, domov môžeme vytvoriť aj pracovné príležitosti, ak sa teda zvyšuje energetická efektívnosť budov, tvoria sa pracovné príležitosti, musíme mať jasné rámcové podmienky, kam sa to celé má uberať, aby sme sa mohli na to pripraviť, prispôsobiť, aby sme mali dlhý plánovací horizont pre malé a stredné podniky. Ja si myslím, že je tu obrovský potenciál, čo sa týka úspor CO2 mimo ETS a naozaj dá sa tam vytvoriť mnoho pracovných príležitostí. Čo sa týka CCS, CCS považujem za ešte nedozretú technológiu, ale nechceme to odsunúť na vedľajšiu koľaj, lebo máme len dve možnosti. Buď CO2 v atmosfére, ale teda tri možnosti. Vôbec neprodukovať CO2 v EÚ. No, môžeme si povedať, že potom takú produkciu ako oceliársky chemický priemysel e, bude mať sídlo mimo EÚ a vo výbore pre priemysel určite nikto nemá o to záujem, takže táto alternatíva odpadá, ale buď budeme mať CO2 v atmosfére, alebo v každom prípade musíme veľmi podrobne preskúmať a členské štáty si musia dať rámcové podmienky e, k tomu, aby sme prebrali aj tému CCS. Ja som ešte trošku skeptický, pretože aj e, to akceptovanie je takmer nulové. Ja hovorím teda len za svoj členský štát, ale pri všetkých opatreniach, ktoré tu príjmeme a keď budeme mať budúcu klimatickú legislatívu, je dôležité, aby sme správne komunikovali. Rozumná komunikácia je veľmi dôležitá. Prečo a na čo to robíme? Pretože inak tu budeme mať diskusiu ako pri žiarovkách, energetická efektívnosť a jej posilnenie. Pán predseda zastával pozíciu, že by sme to nemali predpisovať, iní zastávali iné pozície a potom Eh, sme sa len hádali. To nemá zmysel. O tom treba komunikovať dopredu, že sú tieto veci zmysluplné a prečo ich robíme. Ale máme tu obrovský deficit momentálne. A ja by som chcel, aby pri všetkých ďalších eh, legislatívnych opatreniach v oblasti klímy eh, boli aj tie dopadové štúdie, pokiaľ ide o dopad na životné prostredie a musíme tu mať aj ekonomické dopadové štúdie a pri všetkých budúcich opatreniach v oblasti energetiky a klímy musíme robiť aj sociálnu dopadovú štúdiu. To musí komisia predložiť. E, dopad na sociálnu situáciu vo všetkých členských štátoch, čo by znamenalo, ak e, pokrutíme ventilom tu alebo pokrutíme ventilom tam. Takže to by malo byť súčasťou všetkých budúcich návrhov Európskej komisie. Obnoviteľné zdroje energie, myslím, že Jeden deň pred katastrofou v Japonsku sme mali stretnutie tieňových spravodajcov a ja som tam povedal, že nechcem hovoriť e, o tom, že či za alebo proti jadrovej energii. E, ja mám svoju pozíciu, ja som proti jadrovej energie, energii, ale myslím, že toto by sme mali nechať zatiaľ stranou, aby sme sa dopracovali k nejakému rozumnému postupu, ale v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, aj keď sa pozráme na 2020, tam som tiež predložil návrh, ale v končnom dôsledku musíme mať nejaký kompromis, na ktorom sa zhodneme, aká má byť skladba tých cieľov, percentuálna skladba cieľov do roku 2030, ak sa do roku 2020 nedohodneme. Čiže musíme mať jasnú výzvu pre komisiu a ostatné inštitúcie. Musíme jasne naznačiť, kam sa chceme uberať. Myslím, že to by bolo celkom fajn. Každopádne malo by to byť e, neutrálne z pohľadu technológií. Napríklad v Číne pracujú na základe 5 ročníc a ja som včera povedal, že mne niekedy dosť e, nevyhovuje, že my tu pracujeme na základe 40 ročníc a e, tie trendy sú trošku iné nedá sa presne povedať, že koľko elektromobilov tu budeme mať v roku 2020 už na uliciach. Samozrejme dá sa sformulovať, že chceme vytvoriť nejaké rámcové podmienky, ale nedá sa predpísať technológiu, to sme tu už mali. A nebolo to až také fajn v niektorých štátnych zriadeniach, že sa predpisovalo, že aká technológia sa bude používať. Máme šikovných inžinierov, šikovných podnikateľov, a ak im dáme nejaké rozumné usmernenia, ciele, e, budú dodržané, takže ja som naozaj za to, aby to bolo technologicky neutrálne. Čiže zhrnujúc, ak máme ten názor, že sa musíme všetci spojiť, e, chceme presadiť túto iniciatívnu správu s veľkou väčšinou v parlamente, lebo to bude dobrý signál, nebudeme otvárať oblasť ETS, Môžeme sa rozprávať o tom, či tam ešte pripojíme oblasti, ako je lodná doprava. O tom sme už hovorili v roku 2008, teda potrebujeme jasné ciele v oblasti energetickej efektívnosti a jasné ciele, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a všetky návrhy zákonov v budúcnosti by mali mať nielen ekonomické a ekologické dopadové štúdie, ale aj sociálne, a to pre každý jeden členský štát. To je moja požiadavka a poprosím ešte, aby to bolo technologicky neutrálne. Ďakujem. Nech sa páči pani kolegyňa Ek. Ďakujem, pán pre- predseda. Najskôr by som chcela poďakovať spravodajcovi za veľmi inkluzívnu strategickú prácu. Som si istá, že nájdeme dobré riešenie o týždeň približne Máme prvé stretnutie a druhé stretnutie s tieňovými spravodajcami bude budúci týždeň. V prvom rade musíme vnímať energetickú efektívnosť nielen ako klimatický nástroj, ale ako nástroj pre konkurencieschopnosť. Myslím, že tento názor sa odzrkadlil v oznámení komisára Oettingera a komisárky Helgenborg a myslím si, že musíme toto zapracovať do tém ako napríklad regionálna politika, štrukturálne fondy, spoločná poľnohospodárska politika tiež. sektory, kde napríklad e, farmárske odbory sa rozhodli, že do roku 2030 budú neutrálni. Keď sa pozrieme na prísľuby, ktoré máme v oblasti alternatívnych energií, teda, že spoločnosť e, bude súčasťou tohto riešenia, myslím, že to je celkom dobre možné. Tiež e, sa musíme pozitívne postaviť k novým technológiám a novým inováciám. Odporúčam vám, aby ste sa počas tohto e, týždňa pozreli na konferenciu, kde EU a USA majú program a výstavu, napríklad čo robí Siemens najväčšie turbíny založené na slnečných a plynových technológiách sú úžasné z klimatického hľadiska a z pohľadu energetickej účinnosti. Ale tiež z technického hľadiska. Um, myslím, Španielsko a Kalifornia. Uh, tu je obrovský potenciál, ale podľa mňa sa to musí odzrkadliť aj v, v stanovisku komisárky Hedegard, keď porovnáva úroveň investícií v, v percente HDP Európa 19 India 28%, oveľa viac. Južná Kórea 35%, oveľa viac. A Čína 48%. Odhady komisie sú také, že využívanie nástrojov, ktoré máme, pokiaľ ide o klímu, predstavuje 1,5%, takže dostávame sa na mm, vyše 20%, to je stále polovica úrovne v Číne, takže musíme skombinovať investície, konkurencieschopnosť, technológie, pracovné miesta s touto klimatickou otázkou a tam by sme mohli získať veľkú väčšinu, pretože súhlasím, že veľká väčšina je zásadná. K cieľom. Podľa mňa cieľe sú dobré, pretože eh, nás posúvajú dopredu. Ja mám cieľe rada vo všetkých oblastiach a myslím si, že aj domáce ciele sú dobré, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, aby sme nezachádzali do podrobností ako v klimatickom balíku, pretože to bolo veľmi ťažké rokovanie. Musíme vnímať potenciál, mať cieľ, aby sme videli, kam sa uberáme v rozličných krajinách a predovšetkým Musíme mať európske ciele, pretože európsky cieľ v energetickej účinnosti a v aby sme zvýšili 20 na 30 aby komisia prišla s návrhmi, ktoré potrebujeme, keď chceme využívať technológie um, priemyselnú politiku v tejto oblasti k ETS. Na veľa vecí musíme poukázať, e, niektoré z nich e, sa zlepšili, ale som veľmi proti otvoreniu pandorinej skrinky, pokiaľ ide o systém ETS. Podľa mňa musíme veci doplniť tak, ako to prebieha v oblasti letectva, v oblasti lotnej dopravy, tiež ehm, v iných oblastiach, keď sa pozrieme na Baltické more, aby sa zlepšili normy pre lode, ktoré plávajú po Baltickom mori. Toto je absolútne zásadné. Tu sú oblasti, ktoré musíme, ktorým sa musíme venovať. Taktiež zákaz alebo vyhýbanie sa podvodom, keď sme rokovali o ETS, ja som mala pozmenujúce návrhy. Komisia vtedy povedala, že to nie je možné. Ale teraz komisia a aj všetky skupiny v parlamente na poslednom trialógu sme sa zhodli, že to musíme revidovať e, a myslím, že by sme sa k tomu mali vrátiť. Pretože sú tu veci, ktoré by sa dali zlepšiť, mala by to byť transparentnosť, pravidlá pre aktérov a všetky tieto oblasti. Súhlasím, že máme neutrálne technológie, to je tiež veľmi zásadné, pokiaľ ide o banky. A ak máme trh, tak by mali byť umožnené úspory, a mala by možno, tu byť možnosť plánovať v dlhodobejšom horizonte. Viem, že viac ako 10 tisíc firiem, ktoré sú toho súčasťou, e, plánujú, počítajú, e, príjmajú vlastné rozhodnutia, takže banky sú dobré. Na druhej strane sú tu určite negatívne veci, ktoré musíme riešiť a ďalej o nich diskutovať z trhového hľadiska. A tiež posledná vec k ETS. Videli sme príklady, kedy štáty využili obchodné práva, teda povolenky, aby sa aby trh nefungoval miesto otvorenej štátnej podpory na e, stavbu nových e, elektrární, e, radšej sa vzdali týchto povoleniek. Môžem spomenúť tri závažné príklady mimo tejto sály, ale teda mali by sme sa tomu vyhnúť. Je tu veľa vecí, ktoré si vyžadujú riešenie, ale nesmieme otvárať systém ETS, pretože sa nikam nedostaneme a celkom určite e, nie v horizonte 2020. Ďakujem, myslím, že máme veľmi, že je to veľmi zaujímavá práca s tieňovými spravodajcami a určite prídeme s dobrými návrhmi a získame väčšinu v pléne, aby sme sa vyhli tomu, čo sa stalo minulý týždeň v súvislosti s jadrom. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne Piper. Ja, herzlichen Dank. kolega Piper, ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte niekoľko otázok. Pretože niektoré poznámky, ktoré odzneli, ma nutia premyšľať. Keď hovoríme teraz o energetickej úspornosti, chceme to zaviesť ako záväzný cieľ potom to je nič in, in ako spomalenie hospodárskeho e, rastu, brzda hospodárskeho rastu. A to je e, bez ohľadu na to, ako budeme e, tvoriť túto energiu. V prípade aj e, keď e, e, e, regeneračnými metodami e, to robíme, ako chceme e, e, úspore energie musíme e, e, používať zelené e, formy výroby energie. Druhá vec, ktorá spôsobuje určité pohybnosti. Máme um, prognoze Medzinárodnej energetickej agentúry, ktoré sa týkajú obdobia roku 90 až 2013 počas 30, prepačte. Počas tohto obdobia definitívne objeme CO2 sa zvýšia na 14 na 40 miliard. A to znamená, e, že v Nemecku e, chceme z 1 miliardy na 700 miliónov e, tón znižiť. Z 1 miliardy na 700 miliónov tón. Dámy a pani, to je toľko to z globálneho hľadiska. Považujem to za správne vzhľadom na E, e, budú svoje technologické možnosti, to je potrebné, ale musíme sa vrátiť k podstate. O čom tu hovoríme, dámy a páni, keď hovoríme teraz o e, kiotskom protokole o spoločnom vzdelení ale Nemecka nesie na sebe 75 celkovej ťarchy zniženia CO2 a niektoré krajiny, eh, napríklad v Južnej Európe, v Východnej Európe, eh, majú eh, určité resty a chcel by som požiadať každého z vás, aby ste jasne povedali, čo to znamená z hľadiska konkurenceschopnosti priemyslu. Máme tretie, tretie obdobie obchodovania s emisiami. Sme hrdí na to, že, že sme to dosiahli, ale čo to znamená z hľadiska ceny elektriny? zvýšenie 30 až 40 Samozrejme, môžeme diskutovať o úniku e, e, uhlíka, ale 30, 40 zvýšenie elektricity, predstavte si. A pozmenujúci návrh, ktorý predložili niektorí kolegovia od Seku 2, aby sa vypustilo e, to, že vyjadrujeme svoje znepokojenie v súvislosti s tým, že v dôsledku stále e, vyšších cien energie e, že to e, spomaluje. Priemysel, že to neberieme na vedomie, to je nesprávne. E, v našom regióne máme e, viac predstaviteľov osiliarského hliníkového priemyslu a stále hovoria, že ich veľmi trápia zvyšujúce sa ceny energie a to, že o tom nechceme ani diskutovať, to je naozaj škandál Myslím si, že ľudia, ktorí predložili tento pozmeňujúci návrh, stratili predstavu o realite. Kolega Gierek. Ďakujem bardzo. Ja zgadzam się. Ďakujem. Ďakujem, súhlasím. Ďakujem, súhlasím so spravodajcom. Udržateľný rast je najdôležitejší rast kde eh, počítame aj so životným prostredím, ako aj s ekonomickými a sociálnymi aspektami. Hlavne z toho pohľadu, že teraz čelíme hospodárskej kríze. Oficiálne európske dokumenty, ktoré obsahujú záväzné ciele 2020, a teda 20-percentné zníženie do roku 2020 e, si zamieňajú účinnosť s energetickými úsporami a znížením e, spotreby energie. Myslím si, že toto nie je správne. Neviem, k čomu sa zaviadal, zaviazali jednotlivé vlády, aká definícia bola v týchto dokumentoch v tom čase o účinnosti, ale celkom iste nešlo o zníženie spotreby o 20 Bolo to o zvýšení e, energetickej efektívnosti, účinnosti o 20 a zníženie emisí do roku 2020 o 20 alebo 25 je realistické. Ale nie tým, že sa administratívne nariadia tieto limity, pretože toto by viedlo k obmedzeniam na trhu. Toto má ale význam, keď sa snažíme o efektívnosť. Musíme ju definovať. A, a ja som mm, počul toto slovo spomenuté na tejto pôde, ako aj úspory. Efektívnosť e, je merateľná v, na poli spotreby jednotlivých krajín alebo na hlavu na jedného obyvateľa. Alebo sa môžeme pozrieť na efektívnosť z pohľadu toho, ako sa energia mení na prácu. V každom prípade musíme efektívnosť definovať správnym spôsobom ako východiskový bod. Alebo sa pozeráme na efektívnosť ako efektívnosť využívania energie na výrobu alebo získanie špecifických výsledkov. potom na základe štúdií a inovácií by sme dokázali znížiť emisie a znížiť energetickú spotrebu a zlepšiť efektívnosť. A súhlasím so spravodajcom, že zvýšenie efektívnosti o 20 by viedlo k viac ako 20 zníženia emisí. Možno by sme dosiahli až 30 zníženie. Ale znovu musíme sa vrátiť a najskôr definovať tento pojem, aby sme si boli istí, že vieme, o čom hovoríme. Po druhé, Energetický a klimatický balík bol schválený jednohlasne vo všetkých členských krajinách. A sú tam veľmi malé rozdiely, hoci každá krajina má svoju vlastnú úroveň rozvoja v hospodárstve. Toto podľa mňa je prekážka na ceste znižovania emisí o viac ako 20 Predstavte si, že napríklad v Poľsku, ak sa sústredíme na um, efektívnosť. A ak budeme mať lepšiu izoláciu budov, ak budeme využívať elektrárne na miesto len teplární, tak e, dostaneme sa na úroveň 35-percentného zníženia emisí Teraz ale sa podniky presúvajú mimo EÚ. Tento trend je masívny. Ak nariadíme tieto obmedzenia, tak sa môže stať, že budeme mať v Európe energetickú krízu. To je celkom reálna hrozba. Ďakujem. Ďakujem, pán Mesaroš. Köszönöm, elnök úr. Az előadó jelentését hallgatva... Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som to všetko počúval, mal som e, dojem, že e, toto stanovisko je vyvažené a rozumné. Tu sa už povedalo veľa z toho, čo som chcel povedať. Povedali to predrečníci. Chcel by som sa vyjadriť, pokiaľ ide o kiotský protokol. Mali sme zatiaľ dobré e, výsledky v oblasti e, emisí CO2, ale nemôžeme byť zatiaľ e, spokojní, keď do roku 2020 chceme znižiť emisie CO2 o 20% a potom o 30%. Tu ešte naozaj máme veľa čo robiť a viem si predstaviť, že do roku 2015 niektoré rozvoj Ukrajiny dosiahnu, dajme tomu, až 85-90%, e, ale to bude e, veľmi odlišné, pokiaľ ide o východnú Európu. Situácia je tam veľmi neistá, e, či dosiahnu 20% do roku 2020 a pokiaľ ide o 70%, títo otázky znamenajú veľmi vysoké náklady. To bude veľmi nákladné Samozrejme, mohli by sme to podporiť čiastočnými materiálmi, ale súhlasím aj s pánom Kýperom, ktorý je skeptický, ja by som skôr realistický. Náš prísľub je exponenciálnou krivkou. Na začiatku to vyzerá dobre, ale postupne je to stále ťažšie a treba do toho mm, vkladať stále viac energie, aby sme dosiahli akékoľvek zmeny. Na začiatku samozrejme je to e, podstatne mm, také spektakulárnejšie, čo sa dosahuje, ale musíme jednoducho touto cestou pokračovať. Čo sa týka aktívnych a pasívnych nástrojov, tak potrebujeme dosiahnuť rovnováhu v tejto oblasti. Aj v tomto cieli mať aktívne nástroje, lepší energetický mix, No a aj v priemyselnej výrobe musíme sa uberať novými cestami, ale po Fukushime samozrejme sa bude na novo hodnotiť, ako zaobchádzať s jadrovou energiou. Ja však považujem za nemožné, aby sme eh, mali nejaké nové záväzky, pokiaľ sa vzdáme jadrovej energie. To nepôjde, s tým sa musíme zmieriť a v každom prípade musíme posilniť jadrovú bezpečnosť a lepšie skladovať jadrový odpad. Čo sa týka energetickej efektívnosti, samozrejme je to dôležitá vec, ako povedali kolegovia, nie je to jediná vec. Samozrejme treba e, usporiť energiu, ale potom je tu aj stavebný priemysel, ktorý e, predstavuje 40 emisí. A poukazujem na pasívne domy. Musíme nájsť kompromis medzi obnoviteľnými zdrojmi energie a finančnými nástrojmi, ktoré prispejú k tomu, aby sme efektívnejšie zaobchádzali s energiou. Čiže to neznamená, že um, treba vynaložiť nejaké veľké prostriedky na en- úspory energie a na druhej strane nepodporíme pasívne domy v mnohých európskych krajinách. V strednej východnej Európe vidím ešte mnohé úlohy v tejto oblasti a mali by sa vyčerpať, takže na to by sme sa mali sústrediť. Ďakujem. Angelis. Angelis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som aj naďalej presvedčený, že potrebujeme ešte jasnejšie definované ciele energetickej efektívnosti a musia byť aj ambicioznejšie kvôli jasnosti a kvôli konkurencieschopnosti. 20-percentné zníženie emisí do roku 2020 pravdepodobne dosiahneme, pretože už Teraz sme o 17 nižšie e, v porovnaní s rokom 1990. Sú tu seriózne štúdie, ktoré hovoria, že Európa by mala svoje ciele do roku 2020 zvýšiť na 30 Všetko toto je kompatibilné s s obnovou hospodárstva 30-percentný cieľ by znamenal, že v nasledujúcich desiatich rokoch budeme mať e, vývoj viac pracovných miest, e, zvýšime HDP a aj investície. Inými slovami, dodáme kyslík v budúcnosti nášho hospodárstva, ktoré je oslabené hospodárskou krízou. Ak chceme nejaké rozhodnutie smerom k 30 nám, tak musíme zapracovať klimatickú politiku do koordinovanej série hospodárskych a fiskálnych opatrení na úrovni EÚ. Musíme stimulovať investície do e, čistých nízkouhlíkových technológií. Takže som vďačný spravodajcovi za prácu, ktorú urobil. A navrhujem, aby sme prešli k týmto, k tomuto novému cieľu 30 Myslím si, že je kľúčové, aby sme išli týmto smerom ako súčasť integrovanej stratégie investícií. Bez takéhoto integrovaného prístupu by sme mohli premárniť zdroje a energiu a mohlo by sa stať, že e, nesplníme e, ten cieľ v oblasti konkurencieschopnosti a európsky priemysel by mohol presunúť svoje kapacity alebo ich časť. Po Fukushima si myslím, že energia je budúcnosťou nášho hospodárstva. Nie preto, že potrebujeme čistú a bezpečnú energiu, ale aj preto, aby sme mali udržateľný rozvoj a vytvárali pracovné miesta. Takže vo svetle týchto skutočností hospodárskej krízy Len nekompetentné vlády si môžu tieto veci nevšímať. Musíme napredovať s odvahou a zodpovedne smerom k týmto eh, ambiciozným, ale nevyhnutným cieľom. Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, aj kolegom. A ja sa môžem vyjadriť ako tieňový spravodajca. Ďakujem eh, žedane za prácu, ktorej sa zavezujeme, ktorá pre nás je záväzná a za perspektívu diskusí, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré budeme v budúcnosti mať. Máme tu minimálne tri ciele, na ktorých budeme pracovať. Samozrejme je tu cieľ znižovania emisí CO2. To je hlavná téma tejto agendy a myslím, alebo dúfam, že nájdeme kompromis. Nie je to jednoduché, ale je jasné, že dnes, tak ako sa to píše v správe, Napríklad zmienka na cestovnú mapu 2050 nie je presná. To, čo hovorí cestovná mapa 2050, nie je 20 zníženia čo najväčšia nákladová efektívnosť, aby sme znížili emisie skleníkových plynov do 2050. Nie. Hovorí sa tu, že táto cestovná mapa spolu s implementáciou cieľov znižovania znižovania spotreby energie by mohla byť cestou, možno nie je tou najlepšou, ale je to spôsob, ktorý je ktorým môžeme efektívne znížiť naše emisie minimálne o 25 čiže naše domáce emisie by sa mohli znížiť minimálne o 25 a na tomto základe by sme mali začať diskutovať. Potom ostatní kolegovia povedali, že cieľom O tom sa už diskutovalo v našej diskusie. Sú tu záväzné ciele energetickej efektívnosti a ja som prekvapený, keď počúvam niektorých z našich kolegov, ktorí si myslia, že práca na energetickej efektívnosti, investície do budov, investície do hromadnej dopravy je e, ambíciou, ktorá je proti rastu. Ako po všetkých tých diskusiách, ktoré sme v tomto výbore mali, si môžeme myslieť, že tým, že usporíme energiu, že to je proti rastu. Myslím si, že by sme si mali aspoň prečítať dokumenty a štúdie, ktoré ukazujú, ako investície do energie vytvárajú pracovné miesta, a rozvíjajú hospodársky sektor a ako sa zlepší kúpna sila všetkých občanov, ktorí dnes vidia, že cena energie stúpa k obnoviteľným zdrojom energie, medzi inými hospodársky potenciál, a ešte raz niektorí kolegovia to povedali ohľadom investícií v iných krajinách. Aj my môžeme posilniť eh, podstatne naše ciele v oblasti obnoviteľných energií a na tejto báze by sme mali balík, ktorým budeme bojovať proti klimatickým zmenám. A to je vlastne prvorady cieľ našich diskusí v rámci Európskeho parlamentu. A posledná poznámka. Myslím, že po Fukushima ten nedostatok konsenzu, pokiaľ ide o nízkouhlíkové technológie, nízkouhlíkovú energiu, toto musíme napraviť, tento koncept, ktorý hovorí o obnoviteľných energiách, o skladovaní uhlíka, o jadrových energiách. Toto musíme konečne objasniť a vyriešiť. No a potom hospodárska otázka. Už sme to spomínali a túto diskusiu uh, Ehm, táto diskusia prebieha a so správodajcov. Ehm, pôvodný text bol veľmi pesimistický. V odseku 2 sa hovorilo, že ETS ehm, už teraz spôsobilo mnoho delokalizácií. Žiadna štúdia to nedokazuje. Takže v tomto výbore sme začali diskutovať eh, hĺbkovo, podrobne o segmentoch, o sektoroch, ktoré by potenciálne mohli byť ohrozené unikom ihlíka, aké nástroje máme k dispozícii, či máme posilniť nástroje, či ich máme vytvárať. Vieme, že je oveľa menej sektorov ako tie, o ktorých všeobecne hovoríme. A teda nezabúdajme všetky sektory, ktoré získajú z tejto energetickej revolúcie. Je ich oveľa viac vytvorili, oveľa viac pracovných miest, bolo tu oveľa rozsiahlejšie územné plánovania, energetická bezpečnosť. Takže potrebujeme túto diskusiu trochu zrevidovať a prestať hovoriť, že boj proti klimatickým zmenám je dobrý pre všetky sektory hospodárstva, aj keby boli nejaké problémy, tak tieto sú zanedbateľné. Chceme vyriešiť problémy sektorov, ktoré sú vystavené riziku uniku uhlíka a naopak, e, prestaňme hovoriť, že boj proti klimatickým zmenám je katastrofou pre európske hospodárstvo. Nie je to pravda. Ak by to bola pravda, tak ja potom nechápem, prečo Južná Kórea, Čína, Kalifornia a ostatné krajiny by toľko investovali do zelenej e, ekonomiky, do znižovania CO2. Ja som presvedčený, že budeme mať dobrú správu pod vedením našej spravodajky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hercog. Ďakujem, e, pán predseda. E, zo začiatku som rozmýšľala, či mám vôbec prihovoriť, alebo nie. Hovoríme teraz o návrhu e, stanoviska k správ, iniciatívnej správe. Myslím si, že keď hovoríme o legislatíve, častokrát sa mi zdá, že máme podstatne menš, menej zaujímavé diskusie o vecnej legislatíve. Napriek tomu považujem za dôležité povedať predsa len niekoľko slov. Obmedzím sa iba niekoľkými e, bodmi. Myslím si, že je dôležité, čo povedal pán Matias. A síce, že e, parlament musí byť maximálne zjednotený. V opačnom prípade e, e, e, e iniciatívna správa nemá veľký zmysel. Musím, že musím ísť nad e, e, rámec časového limitu. Sú tu tri výzvy. Poprvé, technologická výzva. Myslím si, že nik z, tu na prítomných by nesúhlasil s tým, že ak chceme urobiť postupné zmeny, aby sme išli nad rámec e, cieľov 2020, musíme e, e, plniť ostatné e, E, e, e, cieľe, či už ide o fosílne paliva a obnoviteľné a tak ďalej. Ale teraz okamžite prejdem k finančnej výzve. Plán na rok 2007 požadoval 10 miliard eur. Parlament na, na, na obdobie 10 rokov parlament napokon, napokon odhlasoval 4 miliardy, ale neboli to záväzné alokácie a keď v roku 2011 eh, vieme, že tento plán má 80, eh, bude stať 80 miliard a máme vyčlenených iba 4 miliardy. Musíme si uvedomiť, že eh, finančná výzva, ktorú máme pred sebou, je najväčšia a pokiaľ máme podporu zo strany ITRE, ministrov hospodárstva, úprimne sa chcem povedať, ktorý minister financí, ktorej krajiny má takýto plán e, medzi svojimi e, najvyššími prioritami? Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ nebudeme vážne hovoriť o finančných potrebách, pokiaľ ni parlament a komisia sa nezjednotia, máme len obmedzené možnosti budeme len tak e, e, priklasovať politickú podporu, ktorú aj tak máme. Ak parlament chce sa jasne viedriť e, v iniciatívnej správe, musíme jasne povedať, že požadujeme peniaze na úrovni Európskej únie. Prečo? Ak krajiny, e, ktoré majú peniaze, pôjdu e, dopredu a 20 ostatných, kde je najväčší potenciál – energetických úspor a účinnosti, kde je najväčší potenciál e, pre obnoviteľné zdroje, nebudú môcť tom pokračovať. Napríklad v Grécku. Grécko je e, e, krajina, kde je veľa slnka. A koľko sa používa v Atenách na výrobu solárnej energie? Ťažko tam stretnete iba niekoľko takých solárnych panelov a to je najpokročilejšie mesto. To, to znamená, že treba použiť prostriedky tam, kde dosiahneme najväčšie úspory. E, e, to je celé Európskej únie, ináč to pôjde ako v podnikaní. Niektoré krajiny pôjdu dopredu, budú mať obrovské podnikateľské príležitosti, ale štátne nebudú môcť e, urýchliť svoj postup, pretože budú, budú im chýbať finančné prostriedky a budeme mať dvojrychlostnú Európu. Myslím si, že v tomto výbere, e, aj vo výbere Envy, musíme byť zjednotení, že ak chceme ísť nad rámec stanovných cieľov 2020, e, musíme riešiť e, aj výzvu zjednotenia regionov. Aké potrebujeme prostriedky? To je rozpočet E, únie, členských štátov a zase ETS. Dobre, ak nebudeme meniť ETS teraz, no čo, potom budeme mať len obmedzené výsledky. Záležitosť spolufinancovania, ako splniť, e, sklbiť, prepačte, prostriedky únie a členských štátov, takisto aj e, e, finančné prostriedky súkromného a verejného sektora Myslím si, že táto iniciatívna správa, najmä e, e, keďže toto stanovisko nepripravuje výbor pre rozpočet, toto stanovisko musí byť e, veľmi jednoznačne z úst výboru ITRE. A keďže nemáme až tak veľa pozmenujúcich návrhov, ak pripravíme aj ústne pozmenujúce návrhy, to by mohlo byť užitočné. Ja som predkladala iba jeden pozmenujúci návrh, pretože si myslím, že tretia výzva, výzva implementácie, to je moje tretia výzva, e, e, máme aj tam veľa e, rezerv. Iba 2, 2% malých a stredných podnikov robia niečo v tomto smere. I keď vieme, že v Európskej únii je vyše 20 miliónov malých a stredných mm, podnikov. Čo to bude znamenať, keď 98% týchto podnikov neurobi nič? A nejde o, ani tak o finančné prostriedky, skôr o vzdelávanie, o zručnosti vo všetkých odbornostiach, počnúc e, stavbárom a elektrikárom. Aj tu musíme robiť niečo, je to pozitívne, nevyžaduje e, to obrovskú finančnú snahu, ale skôr e, určitú prácu zo strany komisie a som veľmi rada, že aj tie nevy prepačte, spravodajce je pripravený podporiť môj pozmenujúci návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme ešte e, sedem e, kolegov, ktorí sa e, hlasia slovo. Takže potom by sme to uzavreli. Áno. Mm. Samozrejme, nechal som vás hovoriť toľko, koľko ste chceli, ale mali by sme sa sústrediť. Netvrdím, že to musí byť dve minúty, ale nie podstatne viac. Eh, Chcela by som poďakovať eh, spravodajkyni za eh, správu. Je to úplne v súlade s tým, čo tu sa znelo z viacerých miest a síce, že z toho nesmie byť dokument, ktorý by hovoril za či proti jadrovej energii, podobne ako Matias Grote, e, ja sa negatívne staviam k jadrovej energetike, ale myslím si, že táto otázka mm, zaujala veľké miesto v posledných diskusiách a to miesto nám vlastne bráni dopracovať sa k nejakým rozhodnutiam. Takže uh, musíme sa venovať samozrejme otázke jadrovej energii, ale to neznamená, že ukončíme akúkoľvek ďalšiu politickú činnosť. A je tu určitá neistota, nepokoj, pokiaľ dochádza k nejakým veľkým zmenám technológií, v prostredí a tak ďalej. Nevieme, ako bude vyzerať budúcnosť a to do určitej miery ovplyvňuje diskusiu o klimatických otázkach v porovnaní s konkurencieschopnosťou. Máme tu celý rad dokumentov v Európskom parlamente, kde sme povedali, že e, nemusia tieto dva aspekty stať proti sebe. E, prispôsobenie klímy je potrebné, ak máme naďalej byť konkurencieschopní. Môžeme sa porovnať s inými veľkými aktérmi, spomínala sa tu Čína, Južná Korea, iné krajiny ktoré investujú do klimatického prispôsobenia. Prečo by sme my nemali mať rovnakú seba dôveru? Samozrejme, že nemôžeme to stavať proti sebe, ale vidím, že je tu určitý odpor v parlamente, pokiaľ ide o záväzné ciele energetickej efektívnosti. Je tu veľká politická jednota že potrebujeme a teda v názore na to, že musíme efektívnejšie využívať našu energiu, musíme mať lepšie rozdelenie energetických zdrojov a je jasné, že ak to má byť dôveryhodné, tak musíme mm, začať týmito otázkami. Dobre, musíme nájsť také úrovne systéme, ktoré nám uľahčujú čia dohodnúť sa, pokiaľ pôjde o záväzné ciele energetickej efektívnosti. Musíme nájsť viaceré oblasti. Hovorili sme tu už o budovách. Potom malé podniky sa spomínali. Tam je tam boli teda doplnky k tej správe. Viaceré príklady sa spomínali v tejto rozprave. Čiže Pozrime sa na tie oblasti, kde môžeme mať nejaké záväzné ciele v oblasti energetickej efektnosti, aby sme dosiahli nejaký pokrok. No a ešte som chcela vyjadriť súhlas s tým, čo tu povedal Matias Grote. Je jasné, že musíme tu mať aj investície. E, Nejde len o tie teda veľké energetické straty sú aj z energetických distribučných sietí. Obrovské straty, než sa energia dostane k, k spotrebiteľom. Mm, teda jedna vec sú inteligentné siete, ale druhá vec je, aby sme nemali úniky energie. Čiže pokúsme sa, napriek tomu, že môžeme mať rôzne názory na jadrovú energiu, pokúsme sa e, spojiť e, na takomto silnom dokumente v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pani Cavalio. Uh, you, chair, like uh, the... Ďakujem, pán predseda. Chcela by som zablahoželať spravodajkyni vynikajúcej práci a chcem sa sústrediť na jeden bod a síce <coughs> zosúľadiť klimatické aspekty s ekonomickým rastom, s konkurencieschopnosťou. Je to možné, ale vyžaduje to komplexnejšie riešenie než len cieľ CO2. Momentálne máme ten cieľ 20% do roku 2020. No a máme aj horizontálne dohody, e, napríklad v leteckej doprave. Momentálne takéto máme. No a podľa mňa rozhodnutie zmeniť e, ciele CO2 by boli ambicioznejšie, to by malo byť prepojené na riešenie e, konkurencieschopnosti no, v tých priemyselných odvetviach, kde dochádza k úniku uhlíka. Takže mali by sme mať nejaký globálny, horizontálny prístup pre niektoré priemyselné sektory alebo zvýšiť celú efektiv- energetickú efektívnosť toho procesu. A toto by malo byť súčasťou aj medzinárodného rámcového dohovoru po roku 2012. A záverečný scenár k tej medzinárodnej dohode môže byť určitou maticou, ktorá skombinuje mm, celkové ciele zníženia všetkých krajín s horizontálnymi cieľmi, ako máme napríklad v prípade eh, leteckej dopravy, tam sa to tiež dá považovať za horizontálnu dohodu. No a máme tu rastúci počet eh, vedeckých prác, vedeckých dokumentov, ktoré naznačujú, že ako skombinovať tieto prístupy a ja som eh, sa zaoberala týmito prácami kvôli prezentácii štúdie EPP a veľmi rada sa s kolegami, ktorí by mali záujem, podelím o túto prácu, ktorú som odviedla. A som tiež rada, že komisia zo začiatku bola trošku taká obozretná, ale už eh, sa celkom pozitívne vstavia k tomu riešeniu a dúfam, že to bude súčasťou riešenia Eh, pre tie klimatické a environmentálne aktivity. Ďakujem pekne. A ďakujem kolega Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel diskutovať s dvomi kolegami. Najprv s pani Hercog. Eh, súhlasím s vami, pani Hercog. Mm, potrebujeme nejaké európske usmernenie. Nie je to dobré ak by niektorí, tak povediac, už sa vydali na cestu a osta- ostatní ostali stáť. To je pravda. Ale nesúhlasím s vami, keď hovoríte e, o tom, že tá otázka vlastne je o tom, že tí, ktorí doteraz neboli veľmi progresívni, majú dostať viac peňazí, aby sa to zlepšilo. Prvá otázka, ktorú by som položil, je, že prečo kohezné prostriedky ktoré sa tu uplatňujú, sa nepoužívajú systematicky na to, aby energetická efektívnosť bola podporená. Energetická efektívnosť v oblasti budov sa dá dosiahnuť dosť uh, lacno. A takisto v Nemecku, e, ktoré je veľmi úspešné v tejto oblasti, to nebolo tak, že najprv tu bol nejaký model e, podnikateľský, najprv bola politická vôľa ísť týmto smerom a potom sa z toho urobil taký podnikateľský model, Takže áno, tejto kohezii, áno, potrebe spoločne sa uberať dopredu, ale musíme žiadať aj príslušné úsilie a nedá sa to len tak, že budeme žiadať ďalšie peniaze. A druhá vec, rád by som diskutovala aj s pánom Píperom, ten použil tú úžasnú formuláciu, že e, týka sa to mňa. E, ja sa z toho teším, že už tu e, máme takúto formuláciu na tejto strane parlamentu takto dotknuto e, sa radi vyjadrovali zelení fundamentalisti a e, teda narieka sa tu na vysokej úrovni a na druhej strane sa maluje taký čierno obraz reality. A toto isté urobil práve pán Píper Pán Piper sa tvári, ako keby v Nemecku vzhľadom na vysoké energetické náklady musela vzniknúť priemyselná púšť. 75% zníženia emisí CO2 nesie Nemecko a už to nemôžeme niesť ďalej. E, má, máte pocit, že Nemecko je nejaké nedostatočne konkurencieschopné, alebo je to naopak? E, Nemecko je skôr práve e, jednou z tých najkonkurencieschopnejších krajín. Ja si spomínam, že už v roku 2007 BDI predložil štúdiu, v ktorej ukázal, že energeti- posilnenie energetickej efektívnosti a mm, teda ambiciozne posilnenie energetickej efektívnosti sa veľmi dobre e, spája s konkurencieschopnosťou. Áno, v Nemecku máme vysoké ceny elektrické energie, ale to napríklad súvisí s tými veľkými prepojovacími poplatkami. E, energia, ktorá sa spotrebuje v Nemecku v priemyslu, je mm, e, účtovaná vyššie než v iných európskych krajinách pretože v niektorých krajinách napríklad nie sú špeciálne ceny pre energeticky náročný priemysel, ale neznamená to, že Francúzsko, ktoré má nižšie ceny za elektrickú energiu, preto je priemyselne politicky silnejšie. My máme dvakrát toľko energetických pracovných miest než Francúzsko, keď to porovnáme, a najlepšie by to bolo, keby sme šli takto čierno-bielo, tak by to asi najlepšie bolo na Ukrajine, kde energia nestojí prakticky nič. Takže to je taká trošku skreslená, taký skreslený obraz reality a ja by som bol rád, keby naozaj sme sa pozreli na tú realitu, ktorá nám e, momentálne poukazuje na to, že je tu súvislosť medzi e, ambicioznými ekologickými, inovačnými politikami a konkurencieschopnosťou. Konkurencieschopnosť bez eh, týchto ambicioznych inovácií v budúcnosti nie je možná. Ďakujem. Pani Hasi. A, teraz sa vzdala? Nie. Ďakujem pekne. Dovolte niekoľko poznámok. My sme výbor ITRE, ale v každom prípade musíme mať na zriteli zásadné veci, cieľi v oblasti klimatických zmien Existujú e, presvedčivé e, vedecké štúdie, ktoré poukaz, poukazujú na to, že z hľadiska globálneho vzdelania e, ťarchy Európska únie do roku 2020 by mala zobrať na seba viac ako 30-percentnú redukciu. Dúfam, že kolegovia stále majú na zreteli, že ostatné krajiny vo svete môžu dobre argumentovať a keď E, e, povedia, že Európska únia, keď sa bude počínať menej efektívne ako minus 30 alebo dokonca menej ako 35 až 40 To znamená, že e, Európa nerobí to, čo jej prislúcha. Častokrát sa o tom nehovorí vo vnútri Európy. Ale v každom prípade to sa počuje mimo Európy. A ďalšia vec týka sa 25%. Kolega Janik Žado povedal, že komisia v e, najnovšom materiáli cestná e, mapa hovorila, že e, najefektívnejší percent minus 80 znamená, že vo vnútri Európskej únie mali by sme to znižiť 25 Chcel by som zdôrazniť, že 25 z hľadiska nákladovej efektívnosti môžeme právom kritizovať, pretože to by znamenalo neskoršie zníženie e, emisí. To znamená, že by sme vnútornými prostriedkami by sme to znižovali pomalšie počas tohto desaťročia v porovnaní s nasledujúcim desaťročím alebo desaťročiami. A preto si myslím, že je možné použiť aj eh, pádne eh, ekonomické argumenty, aby sme ambicioznejšie pristupovali k redukciám od začiatku, aby eh, nie tak, ako komisia hovorí, minus 25 do roku 2020 vo vnútri únie. Ďalej, mnohé politické skupiny zdôrazňujú význam energetickej účinnosti. Plne s tým súhlasím. Uvažujeme však o tom, ako najlepším spôsobom prostredníctvo, prostredníctvom tejto správy by sme mohli e, zvýšiť e, energetickú účinnosť. Vieme, že aj komisia uznáva, že pokiaľ ide o e, zniženie redukcii alebo efektivity, zvýšenie efektivity 2020 do roku 2020 o 20%, že si nepočíname dobre. Na druhej strane komisia hovorí e, minus 20 e, vo vnútri e, jednotlivých krajín. To musia urobiť podniky svojimi vlastnými domácimi prostriedkami. A zabezpečenie 20-percentného zvýšenia účinnosti do roku 2020 to by ešte doplnilo 5, sa doplnilo 5% tými zniženými si e, domácimi prostriedkami. Ak komisia povie niečo menej ambiciozne e, v porovnaní s tým, čo hovorí komisia, minus 25 do roku 2020 domácimi prostriedkami, to bude znamenať, že je to v rozpore s našim cieľom, aby sme e, posilnili politiku energetickej účinnosti, aby bola aj záväznejšia. Ďakujem. Kolegyňa Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. A ja by som chcel zavolahožať pani Čizel eh, k tejto skvelej práci. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, poviem toľko. Viacerí predrečníci už tiež povedali, že eh, je možné eh, zabezpečiť E, úspore energii e, účinnými opatreniami predovšetkým pri prenose energii alebo e, s efektívnením budov. A vypracovanie budúceho finančného rámca by malo zrejme vyšleniť viac prostriedky pre zvýšenie tepelnej účinnosti budov. Treba tiež zabezpečiť zniženie emisí e, CO2, ale iba v rámci medzinárodných dohôd. Chcel by som tiež zdôrazniť, že havária na atomové e, elektrárne Fukushima a vôbec diskusia o použití jadrovej energie musí vyústiť e, do toho, aby do budúcnosti jadrová energia bola drahšie ako v súčasnosti. Inak povedané, tie krajiny, ktoré teraz sa spoliehajú predovšetkým na jadrovú e, energiu, museli premysliť e, použitie jednotlivých druhov energii. E, treba premysliť použitie obnoviteľných zdrojov energie s tým, aby podiel obnoviteľných zdrojov narastol. Z tohto dôvodu som toho názoru, že je e, naliehavo potrebné, aby členské štáty už teraz premysleli e, e, svoje národné plány zvýšenia energetickej účinnosti, aby e, vedeli do budúcnosti lepšie využívať obnoviteľné zdroje energie, len potom budeme môcť diskutovať o novom energetickom mixe. Ďakujem. Yeah, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval delegácii učiteľov a študentov z regionu Reggio Calabria z juhu Talianska, teda z juhu Európy, za to, že ste eh, sem pricestovali. Pán kolega Matias povedal, že nás počúvajú občania Európy. Je to naozaj pravda. E, prichádzajú e, nás počúvať aj dokonca zo vzdialených kútov Európy alebo Talianska. Táto téma je e, obzvlášť dôležité. Ide o redukciu emisí CO2, o zvýšení energetickej úspornosti, o energi- účinnosti prepačte energetické úspory. E, pán Matias hovorí, že e, skutočne ušetrená energia to je energia, ktorá nebola e, vyrobená ani spotrebovaná. To je naozaj veľmi aktuálne v tomto veľmi zložitom čase z hľadiska energetiky, energetiky prepačte, po celom svete. Iba dnes ráno dostali sme nie veľmi povzbudivé správy z elektrárne Fukushima a myslím si, že máme dôvod na to, aby sme sa ešte viac znepokojovali. Viacerí predrečníci uviedli, že treba schváliť e, e, túto iniciatívnu správu maximálne možnou e, väčšinou. Pretože aj ja s tým súhlasím, e, musíme sa vyhnúť tomu, k čomu došlo minulý týždeň v pléne, kde e, sme mali divadlo parlamentu, ktoré sa nevedel vyjadriť k využívaniu jadrovej energie. Prečítal som si e, návrh spravy. Myslím si, že je dobre pripravená. Spomínajú sa tam e, viaceré body, s ktorým by som vôbec nechcel nesúhlasiť. Plánujem predložiť jeden, dva pozmenujúce návrhy, ktoré podľa môjho skromného názoru by mohli vylepšiť celkové znenie. Jediná vec, ktorú by som chcel teraz nastoliť, spočíva v nasledovnom. Úplne na konci sa hovorí o, e, priorite e, e, boja proti klimatickým zmenám v rámci 8, teda v 8. rámcovom programe. Podľa mňa ešte väčšou táto priorita byť nemôže. Musíme byť však opatrní, aby sme sa nedostali do ťažkostí. O tom hovorili už samozrejme e, viacerí, ale nechcem ako posledný rečník opakovať to, čo už tu odznelo. Musíme si dávať e, pozor e, na tieto cely pre oblasť obdobia 2030 až 50 a ja som svojho času napísal správu o znížení redukcii O, bola to správa o ľahkej železničnej doprave a spomínam si, že e, tam išlo o veľmi dôležité opatrenia, i keď mnohí vystupovali proti tomu. Už v tom čase som zistil, že vždy existujú e, nezmeriteľné postoje a treba sa snažiť o to, aby ste získali eh, všetky strany, eh, získali podporu pre jednotné znenie, ktoré by mohlo eh, mať určitý dopad na zniženie emisí CO2 a na lepšie, zlepšenie prepáčte energetických úspor, pretože v našom výbore hm, vždy hovoríme, že máme na starosti priemysel, výskum a energii. Kolegom Bieber by sme dosiahli cieľ 30 zníženia emisí CO2, je potrebné e, použiť minimálne tri nástroje. Moji kolegovia o tom veľa hovorili. Samozrejme úspora energii, e, energetická efektívnosť, e, to znamená veľké investície. Z tohto pohľadu pani Hercog správne zdôrazňuje tento rozmer problému. Obnoviteľná energia, samozrejme, tam si môžeme počínať lepšie, ale ak si dáme tento cieľ 30 v roku 2020, tak musíme použiť aj jadrovú ener- energiu alebo jadrovú elektrickú energiu. Táto má veľa nevýhod, nič menej jednu výhodu a síce, že nespôsobuje žiadne emisie. A obnoviteľné zdroje nie sú schopné nahradiť efektívne a úplne fosílne zdroje a jadrové zdroje energie. Boj proti klimatickým zmenám a cieľ 30 znamená, že budeme musieť použiť tento typ energie. O to viac, že celá séria zariadení e, funguje vo Francúzsku aj v Európe, v zónach, ktoré e, nie sú seismickými seizmickými oblastiami a kde až doteraz bola kontrola zo strany verejných orgánov a to je nevyhnutné. Čiže Opustiť jadro by znamenalo, že generácia 20 až 30, 30 ročných zariadení by sa ne, nevyužila maximálne. My musíme zabezpečiť maximálnu bezpečnosť, to je kľúčové a verejná správa je tiež zásadná. Musíme uchrániť elektrárne od toho, aby hľadali len maximálny zisk. Zásadná je bezpečnosť a musíme tiež znovu zaviesť medzinárodnú kontrolu. Najskôr teda európsku. Európske agentúry budú musieť byť schopné regulovať a kontrolovať tieto zariadenia. A pokiaľ ide medzinárodnú energetickú agentúru, musia tu byť nástroje na vykonávanie tejto kontroly, ale um, tá, tento druh energie zostáva zásadný. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že sa musíme rozhodnúť, pretože 1987 americ v USA sa zostavi, e, zverejnila kniha, ktorá bola veľmi, obsahovala veľmi zaujímavú myšlienku. A síce, že veľké um, veľké krajiny začínajú uh, upadať, alebo ich úpadok začína, keď si stanovia príliš ambiciozne ciele. Takže tento úpadok a pád mnohých uh, mocností v minulosti uh, začal takto, ale bolo tu aj environmentálne bremeno a takéto riziko e, možno presahuje naše schopnosti. A k pánovi Butikoferovi. On hovoril, že nemecké hospodárstvo si počína veľmi dobre a ja musím povedať, že ja mám iný dojem. Pretože napríklad pán Schröder, nemecký kancelár, umožnil e, predaj 20 tisícov vozidiel v informačnom sektore. z týchto 20 tisícov aut iba 200. zelené karty a iba 1500 z nich sa raz realizovalo. Takže z, kvôli zlej reputácie Nemecka, pretože v tejto oblasti e, informačných technológií e, Nemecko má e, reputáciu krajiny, ktorá zaostáva. Ďakujem pekne. A teraz pani kolega Hercog chcela by stručne reagovať. Ďakujem, pán predseda. Pán Bitikov ma spomenul a chcela by som na to reagovať aj keď je tu e, e, veľké riziko toho, že zajtra e, budú maďarské novinám mne písať, že som zradkynia, ale musím povedať jasne, že ja sa nemyslím, že Európa je charitatívna organizácia. A ja sa nemyslím, že členské štáty stojí v rade za nejakými dávkami a moje pôsobenie to preukazuje, ale chceme zvýšiť naše cieľe nad rámec 20% pre Európu, nestačia ako 10 alebo 7 krajín to urobia, 20 zostane vzadu. A práve preto e, nové členské štáty vôbec nežiadajú o nejaké e, charitatívne dávky z Európy. Ak e, hovoríme o záväzné cieľe, potom musíme sa uvedomiť, že tieto krajiny jednoducho nemajú finančné prostriedky na naplnenie týchto cieľov a preto som proti tomu, aby sme zabezpečili toto E, legislatívou monopolné právo pre nejaké odvetve v iných krajinách, pretože nás to volia e, na to, aby sme pôsobili vzájme ľudí, ale nie na prospech e, vedúcich obchodných spoločností. Nie som proti ním, ale nie som tu zvolená na to, aby som prijala legislatívu práve na prospech týchto spoločností. Chcela som reagovať na to, pretože to bolo osobne proti mňa E, ak viete o niečom, o nejakom prípade, keď som požiadal aspoň e, e, jedno cento, jeden cent bez riadneho postupu. Pán Petrikov, takže nech sa páči, potom, ako to povedal pán Piper, ako keby naša politika vyústila do toho, že nemecký priemysel e, skrachoval. Potom som presve, prekvapený, keď pani Herceg hovorí, ako keby e, naša politika orientovaná na energetickú účinnosť e, je zastúpením iba našej priemyselnej lobby. Myslím si, že takéto extrémálne pohľady nezakladajú do seba. Budem veľmi rád, keby e, e, sme si zobrali čas dnes. Možno, že to ne, nestačil ten čas, aby my sme to diskutovali. Čo aj hovoril o tom pán kolega Piper E, skúsme hovoriť o tom, e, e, čo sa stane, keď a nehovor, nehovoríme o súčasnom stave. Naozaj je to dobrá príležitosť, že máme iniciatívnu správu, aby sme hovorili o tom, čo by nemalo byť. Samozrejme, je to určité politické pozicionovanie mali by sme trochu pokojnejšie o tom debutovať. Hovoríme o nových, lepších cieľoch a trochu ma e, e, nepokojujú, že to nestihneme, alebo budeme preťažení, alebo že o tom vôbec e, neuvažujeme. Myslím si, že bolo by rozumnejšie, aby sme o tom viac premyšľali, aby sme sa neunahlili napríklad v tomto výbore pri téme unbundlingu. E, to je iná e, oblasť. ale v tom čase naozaj e, vystalo veľmi veľa otázok. som ísť do hĺbky a myslím si, že aj teraz pri otázke dopadov musíme veľmi pozorne sledovať, aké to bude mať dôsledky. Je tu naozaj veľmi veľa otázok a mali by sme e, zásadne o tom diskutovať. Minimálne pri legislatívnych rozhodnutiach musíme veľmi pokojne prediskutovať a vyhodnotiť e, e, prípadné dôsledky. Takže ospravedlňujem sa za tento vstup, ale ja som tu už e, dva roky a to ma e, veľmi, e, pre mňa je to veľmi také náročné. Nech sa páči, môžete ešte raz, pán Harnsdorf, ak chcete. Možno, že nie to je celkom presne, ale aj ja by som chcel povedať niekoľko kritických slov k materiálom, ktoré pochádzajú od pána komisára Oettingera včera tu eh, hovoril a pre mňa bolo sklamaním. Eh, bolo to len také bla bla bla. Myslím si, že nevšimol si skutočné problémy, ktoré máme v súčasnosti v Európe. Eh, v energetickej cestovnej mape pre rok 2020 nespomína sa vôbec uhlie. Ako je vôbec možné že z tohto e, materiálu e, vypadlo uhlie ako e, zdroj energie. To jednoducho nedokážem pochopiť. A máme tu teraz zás, za, pozvaných zástupcov priemyslu a hovoríme o cestovnej e, e, mape, o tom, že cestovná mapa pre rok 2020 má sa prepracovať, a, že e, v novom znení nebude žiadna úloha pre jadrovú energetiku. Toto je neuveriteľné. Musím e, vyjadriť politovanie, že pán bývalý komisár e, Pibals stratil tento e, mandát. Myslím si, že si počnal v podstate lepšie ako súčasný komisár. Ja will, und das ist auch ein gutes und wichtiges Recht. No, už naozaj, bolo by dobre, keby sme mohli priamo viesť takúto uh, diskusiu a v prípade mm, cestovnej pase mm, bolo by dobre naozaj diskutovať o možných scenároch. Mimochodom v Európe e, teraz e, e, ide diskusia o posilnení využívania energie z uhlia. A je to požiadavka politickej strany, aby sa budovali nové elektrárne, ktoré budú využívať uhlie, nie plyn. Mali by sme predsa len ukončiť túto diskusiu. Pán Langen? Äh, len pre äh, pravdu, pán komisár Pibegolc. Äh, aj ja ho veľmi si vážim, ale musím si uvedomiť, že v svojho času boli zastavené elektrárne v Ignalinke. Teraz Teraz záverom by sme chceli dozať slovo komisii k bodu, o, ktorý, e, o ktorom teraz diskutujeme, e, aby ste sa mohli stručne vyjadriť. Nech sa páči, pán kolega. A potom opätovne pani spravodajkyni, pretože musíme sa venovať aj ostatným bodom programu. ďakujem, pán predseda. Nož v prvom rade ďakujem pani spravodajkyni za veľmi užitočnú správu a ďakujem za veľmi e, e, živú, zaujímavú diskusiu. Sústredím sa na, e, hádam, tri veci. V prvom rade, pokiaľ ide o závery návrhu správy. Do značnej miery vítame tieto závery, pretože podľa nás obsahujú viaceré užitočné odporúčania a tie sú obdobné odporúčaniam a zásadným e, postojom e, komisii v cestovnej mape. Predovšetkým ide o význam e, strategického plánu v oblasti energetiky, ako aj výskumu, výskumu v oblasti nízkouhlíkových technológií. To musíme neustále zdôrazňovať. Je to životne dôležité aj z hľadiska naplnenia dlhodobých cieľov, aj z hľadiska zabezpečenia konkurencie schopnosti výroby v Európe, pretože mnohé dve tie E, e, v Európe, majú tam e, viaceré dobré príležitosti. Po druhé, význam investície, aj my to zdôrazňujeme v cestnej mape, takisto aj záležitosť inovatívnych finančných nástrojov sú veľmi dôležité, aby sme upriamili investície v Európe smerom k nízkouhlíkovým technológiám, a do značnej miery tieto investície by, e, e, by mali viesť k úsporom e, fosílnych palív, ktoré dovažame. A v súvislosti s, s diskusiou o budúcom rozpočte únie, to je dôležité. Už predtým sme zdôrazňovali, že vidíme veľký potenciál energetickej účinnosti v tom, čo robia nové členské štáty na margo nových členských štátov. E, môžem vás ubezpečiť, že veľmi pozorne sledujeme údaje, ako aj rozsah investícií, ktoré sú potrebné v týchto štátoch na naplnenie našich ambícií. Takisto aj pokiaľ ide o energetickú účinnosť, aj toto sa zdôrazňuje v našej mape e, ako dôležité z hľadiska dosiahnutia dlhodobých cieľov. Týmto sa dostávam k druhému bodu, E, e, v diskusii e, častokrát sa hovorilo o nakladovo efektívnej ceste, čo to bude znamenať pre naše cely na rok 2020. Naozaj je pravda, že keď komisia pripravuje svoju mapu, hovorí o tom, že domáce zníženie na úrovni 25 znamená nákladovo efektívnu cestu do roku 2030 chceme to zvýšiť na 30 potom to chceme dobehnúť a takáto cesta je nákladnejšia ako zabezpečiť najprv 25% a potom 40% eh, na domácej úrovni, tak ako to eh, s tým rátame eh, v našej cestovnej mape. A ďalšia vec, čo hovorí komisia, energetická účinnosť a väčší dôraz na túto oblasť nám zabezpečí 25-percentnú redukciu, prípadne aj viac. Tretie. Po tretie, viacerí e, e, e, e vystúpenia hovorili o konkurencie schopnosti, o uniku emisí a o medzinárodnej konferencii o klimatických zmenách dve veci. Komisia e, sa veľmi vážne e, venuje tejto problematike. Hodnotili sme unik uhlíkových emisí ešte v čase, keď sme E, e, hovorili o klimatickom energetickom balíčku, hovorili sme o tom v hlavnom oznámení aj v cestovnej e, mape. Veľmi pozorne sme sa venovali úniku uhlíka. Urobili sme určité opatrenia v tomto smere z hľadiska napríklad aj bezplatnej alokácie. Čo hovoria nové analytické údaje? Nazdávame sa, že naše opatrenia stále eh, musia eh, eh, platiť, ale riziko sa znížilo v porovnaní s našimi odhadmi spred troch rokov. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože aj ostatné opatrenia konajú. Máme tu opatrenia z Kodane, čo neexistovalo pred tromi rokmi. Takisto aj Čína vo svojej peteročnici realizuje sluby z Kodane. A po druhé, ceny uhlíka sú nižšie, ako sme predpokladali pred rokmi. To znamená, že súčasné opatrenia by mali byť dostatočné na riešenie úniku uhlíka. Ďakujem. Okay. Dank. Dobre, ďakujem. Ja osobne som vždy trošku znepokojený, keď počujem niečo o 5-ročníciach a 10-ročníciach, no ale asi to je taká moja osobná Slabá stránka. Pani spravodajkyňa na záver, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, bola to veľmi zaujímavá, veľmi živá diskusia a mnohí kolegovia a kolegyne prispeli k diskusii, takže um, tieňový spravodajca, ja mám pred sebou ťažkú úlohu. Ja krátkosti zhrniem, takže zrejme všetci chceme jasné ciele a dúfam, že sa dopracujeme ku konsenzu, ako by tieto ciele mali vyzerať. Samozrejme, musíme sa postarať o stabilitu v spoločnosti, stanoviť si správne ciele Myslím si tiež, že do roku 2020 eh, už tu máme naplánovaných dosť obmedzení. Potrebujeme reálne východiska, musíme zohľadniť tak nevýhody a výhody našich eh, rozhodnutí, musíme dať systému ETS viac času, aby sa mohol správne rozvíjať, musíme hovoriť o energetickej efektívnosti, Zaujímavá samozrejme bude aj vízia po roku 2020, myslím, že spomínal za tu rok 2030, technologická neutralita zaznela, áno, s tým súhlasím. A musíme eh, podporiť rozvoj nových technológií primeranými opatreniami. Trošku mi v tej diskusii vo všeobecnosti, nielen dnes, eh, nevyhovuje, že mm, sa to všetko nejako orientuje len na Nemecko. Dúfam, že v Nemecku už čoskoro bude po voľbách, aby nebolo Nemecko stále v popradí našich všetkých diskusí, pretože celá Európska únia musí byť zapojená do nášho úsilia a na základe týchto diskusí potom samozrejme musíme e, navrhnúť opatrenia. Počuli sme od komisie, že je mnoho možností prijať opatrenia a práve tam, kde je viacero možností, očakávame viacero stimulov zo strany únie. A čo sa týka kiotského protokolu, musím povedať následovné. Všetky členské štáty už prekročili cieľa kiotského protokolu s výnimkou jednej krajiny, mojej, Slovenska. To je pravda a musíme väčšiu pozornosť prikladať podpore investícií, pozmeňovacie návrhy. K tomu sú ešte veľmi slabo sformulované a dúfam, že budeme mať ešte nejaké ďalšie návrhy, možno aj ústne pozmeňovacie návrhy. A poukazujem na odsek 29, e, to je kľúčový význam v tejto oblasti sa tam sa hovorí o tom, ako vyzerá vlastne naše predstavy o výbore ITRE. Ak chceme prekročiť naše klimatické ciele, ak chceme dosiahnuť viac. Takže myslím, že v tejto oblasti by sme naozaj mohli ešte predložiť ďalšie pozmeňovacie návrhy a sformulovať to trošku lepšie. Ja som hovorila o jednote, konsenze, musíme byť silní, ako Európsky parlament musíme dosiahnuť zhodu najprv vo výbore ITRE a potom musíme samozrejme sa uberať spoločnou cestou s výborom pre životné prostredie. Spravodajca za životné prostredie odišiel zo schodze, ale určite sa nám spolu s výborom pre životné prostredie podarí dopracovať sa k dohode. Musíme mať spoločný cieľ, mm, nerozpadnúť sa, tak povediac, lebo dohoda medzi Itra a ENVY nám umožní na pléne dosiahnuť veľkú väčšinu, aby sme mohli vyslať jasný signál. Ďakujem pekne. Ďakujem, týmto sme uzavreli tento bod programu. Ešte máme maličko ďalších bodov. Prvý je bod... Moment. Rozpočtové pravidla. Spravodajcom je pán Odí. Nie, moment. Pán predseda sa opravuje. Ja som sa úplne eh, pomýlil. Kalfin. Eh, pomýl som si riadok. Takže pán kolega Kalfín. A tieňok je Ody. Takže Kalfín, máte slovo, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Už sme o tomto diskutovali. Už sme o tom diskutovali o finančnom nariadení, definovali sme rozsah uh, záujmov nášho výboru. A tu ide hlavne o pravidlá e, vynakladania prostriedkov z európskeho rozpočtu na výskum, rozvoj a inovačnú politiku. Musím vám povedať, že toto bol dlhý proces. Viackrát e, sa dokument dostal z komisie do parlamentu a naspäť. A teraz máme dokument, kde parlament pripravuje hlasovanie do júna, tak som to pochopil od gestorského výboru a od spravodajkyne pani Gresle. Potom by eh, mal byť ďalšia dlhá etapa zmierovanie s radou, ale toto je súčasná situácia. Text, o ktorom hovoríme, je oveľa um, obsažnejší ako prvá verzia. Máme viacero tém, ktoré sú dôležité, ktoré by sme chceli zapracovať do finančného nariadenia. Spomeniem zásadné, niektoré najdôležitejšie. Zjednodušenie pravidel, hovoríme o výskume, rozvoje a inovačnej politike. Zjednodušenie znamená, že by sme chceli oveľa lepšie definovať pojmy, mať jasnejšie pravidlá v rozličných etapách využívania európskych prostriedkov, hodnotení, v riadení e, týchto prostriedkov. Mm, bolo tu obava vyslovená zo strany vedeckej obce, že potrebujeme e, prístup orientovaný na výsledky. To sa veľmi ťažko uplatňuje v výskume, rozvoji a inováciách. A toto je aj niečo, čo sa čiastočne v texte, ktorý máme teraz na stole, rieši. Bola tu tiež obava v súvislosti e, s tolerovateľným rizikom a s tou myšlienkou, že by sme sa mali vyhnúť e, akýkoľvek rizikám a chýbám e, vo vynakladaní európskych prostriedkov. Znovu, toto je niečo, čo um, kontroluje dvor auditorov, ale keď hovoríme o um, vývoji, tak musíme jasne povedať, že ak chceme zminimalizovať chyby vo využívaní prostriedkov, to znamená, že musíme zmaximalizovať e, kontroly, administratívu a podobne. A môže sa stať, že sa stane niečo, čo vedecká komunita už e, signalizovala, že sa vlastne stráti ten zmysel mať prístup k európskym prostriedkom, že tu nebude záujem o tieto fondy. Musíme dosiahnuť tú správnu rovnováhu, teda vyhnúť sa riziku, mať kontrolu e, v vynakladaní európskych prostriedkov a na druhej strane väčšia sloboda pre vedeckú obec, aby to nebolo len o byrokracii a zložitých postupoch, aby tu bola aj možnosť, že získajú prístup k prostriedkom, aby sa mohli sústrediť na svoju vedeckú prácu. Tu v texte je krok dobrým smerom, ale nestačí to a ja som navrhol niektoré ďalšie objasnenia pokiaľ ide o úroveň rizika, ako by sa malo analyzovať vrátanie toho, že sa musí brať do úvahy e, rozličné premenné, napríklad riziko v e, spoločnej plnospodárskej politike, v koheznej politike a vo výskume a vývoji by sa mali analyzovať odlišne, pretože ide o odlišné oblasti. K zjednodušeniu Okrem toho, čo v texte vidíme, musíme počkať na implementačnú fázu finančného nariadenia a tu sa dá urobiť zjednodušenie. Napríklad teda, čo vidíme o finančnom nariadení teraz, eh, podľa mňa je viac menej uspokojivé preto, aby sme vytvorili možnosť ďalšieho rozvoja v implementačnej fáze. A ďalšia obava zo strany nášho výboru zo strany e, komunity výskumu ide o pravidlá, pokiaľ ide o úroky e, z predfinancovania. Problémom bolo to, že kdekoľvek sa využívajú granty, tak e, tu z toho plynú úroky a bol tu zaujímavá myšlienka, aby sa tieto úroky vrátili do EÚ. Teraz sa to už vyriešilo v texte. Keď o granty samotné, tak je tu oveľa jasnejšia definícia pravidiel. A to je dobrý vývoj. Je tu tiež definícia ocenení. Niekedy sa udelujú ceny za vedeckú a výskumnú prácu. Znovu, toto je pozitívne. Ale musíme sa zamerať na tie najbežnejšie nástroje na e, financovanie výskumu a vývoja a jedným z nich e, je niekedy aj takéto ocenenie. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, ktoré som navrhol k správe, tak tu by mala byť zmienka na dva dokumenty, ktoré považujem za veľmi zaujímavé. Prvý z nich je správa, o ktorej sa hlasovalo v Európskom parlamente, ktoré vypracovala naša kolegyňa pani Carvalho kde je niekoľko veľmi dôležitých odporúčaní týkajúcich sa financovania, výskumu a vývoja a tiež záverečná správa expertnej skupiny o mm, hodnotení 7. rámcového programu, to bolo zverejnené v novembri 2010. Táto správa obsahuje dodatočné objasnenia, ktoré sú dôležité. Spomenul som to, že by som chcel navrhnúť jasnejšiu metodológiu a definície toho, eh, čo sa týka eh, analýzy rizika, mali by tu byť eh, odlišenia v finančných prostriedkoch v členských krajinách a tiež by sme mohli požiadať komisiu, či v implementácii programov videli, že niekde je úroveň rizika veľmi vysoká, potom je potrebné prijať nápravné opatrenia a zvážiť to, či dodatočné zjednodušenie zmenia postupy a programy, či takéto niečo je potrebné. Takže toto sú základné návrhy. Na záver môžem povedať, že text eh, je dôležitým krokom správnym smerom pravidlá využívania európskych prostriedkov na finančovanie výskumu a rozvoja sa zjednodušia. Zavedenie tolerovateľného rizika to je pozitívny krok, musí sa to ešte ale ďalej objasniť, vysvetliť, musí to byť pružnejšie. A tiež niektoré dodatočné bremená a byrokracia, ktorá existuje pre výskum, obec výskumu, toto sa v texte odstránilo Ehm, ďalšia práca sa týka implementačných pravidel, ale to príde v neskôršej fáze. Toto sa urobí zo strany komisie, teda čo musíme urobiť my, je jasný e, rámec, e, ktorým sa v budúcnosti budeme overať. Ďakujem. Srdečná vďaka a pán kolega Odi. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem nášmu kolegovi Kalfinovi za záujem, ktorý má o všetky tieto témy a dokument, ktorý e, vypracoval. Toto finančné nariadenie je príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad právnym základom zjednodušujúcich opatrení, ktoré e, si želáme a teda vítam správu pani Kavajo o zjednodušení, aby sme vyriešili problém ktorému vedecká komunita čelí. Niekoľko pripomienok, aby sme prispeli do diskusie a potom uh, uvidíme, sa pozrieme na tie pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhujeme. Najskôr podrobnosti. V odseku 77 Komisia vysvetľuje, ako pokrýva tieto úroky. Máme problém s výskumnými e, subjektami, ktoré sa stiažovali, že keď komisia po kontrole žiadala, aby sa vrátili prostriedky a bola diskusia o návrate týchto prostriedkov, tak účtovníci komisie automaticky e, pokryli tieto úroky, o ktoré išlo v rámci budúcich programov. Napríklad, ak sa hovorilo o 6. rámcovom programe, tak e, ten úrok sa dostal do 7. Takže navrhujem, aby tento odsek 77 v prípade, že komisia chce tieto kroky naďalej robiť, e, aby sa tak dialo len na základe úrokov, ktoré sú už e, um, isté, aby to bola určitá reciprocita práv medzi účastníkmi a účtovníckými oddeleniami. Ďalej, rozlíšenie, a na to potrebujeme právnych expertov, ja teda ním nie som, zjednodušenie, ktoré si želáme, kde sa na to zamerieme, aby sme mali právny základ. Bude to vo finančnom nariadení, ktoré je globálne pre Úniu, alebo to bude v základných aktoch, e, ktoré pokrývajú tú či onú politiku a ako spravodajca e, pre 7. rámcový program e, tak e, ako prvé, čo som sa dozvedel, bolo, že sa nesmiem dotýkať tých základných aktov. To si vyžaduje stanovisko expertov. Ja by som mal rád názor komisie, kde teda bude právny základ, ktorý potrebujeme preto, aby sme mohli um, zrealizovať uh, tú správu. Pani Karvajo. Druhá vec, a rád by som mal reakciu kolegov či komisie, nenastal čas v štrukturovaní nášho rozpočtu, teda v článku 40 finančného nariadenia, spôsob, akým uh, štrukturujeme náš rozpočet. Nemali by sme tu zaviesť myšlienku segmentov fungovania a investícií pretože e, vidíme, že Únia už niekoľko rokov si kladie otázku ohľadom svojich investícií. Videli sme to v dvoch prípadoch projektov Galileo a ITER a vidíme, že štruktúra rozpočtu, ktorý v podstate obsahuje iba výdavky, náklady a výdavky, um, že toto nie je primerané preto, aby sme mohli účtovne pokryť financovanie investície e, na náročné projekty, ktoré presahujú ročnú bázu, teda mohli by presiahnuť aj um, dĺžku trvania finančného výhľadu. Takže nemali by sme sem dodať, že príjmy a výdavky by mali byť rozdelené na fungovanie na investície. A posledná vec, kde sme dostatočne nediskutovali e, s výborom pre finančnú kontrolu, je to tolerovateľné riziko chyby, článok 29. Tu mám dilemu, pretože si nemyslím, že občania dnes by akceptovali myšlienku, že by tu bolo tolerovateľné riziko a dalo by sa povedať, že počítame s takýmto rizikom. To by nám mohli vyčítať. Je to koncept, kde už od začiatku som veľmi opatrný, pretože účtovný dvor si zamieňa tolerovateľné riziko chybovosti. To je koncept, ktorý používa komisia. A E, koncept auditu, teda stanovisko, ktoré vydáva dvor auditorov k rozpočtu. Je tu taký technický koncept, ktorý viedol k veľkému nedorozumeniu, hlavne v antieurópskej e, tlači, ktorá sa teší pri každej príležitosti, keď nie sme presní vo svojej komunikácii. Takže mám veľké výhrady e, k tomuto konceptu a v oceku v súčasnej forme nechápeme presne, či ide o počet chýb alebo ich sumu. Je tu veľký rozdiel, ak máme 200-300 miliónov eur. Um, takúto chybovosť, to sa hneď odrazí v tlači, alebo ak máme 10 alebo 15 chýb, ktoré sú jednoduchými chybami preto, lebo naše nariadenia sú príliš komplikované, a účtovný dvor dostatočne e, neskúma tieto veci, urobí niekoľko prieskumov, je tam ale, sú tam stovky tisíce platieb. Ak budeme mať 10 chýb e, s veľmi malými s veľmi malou sumou, tak táto úroveň sa nemusí zdať taká vysoká. Čiže tolerovateľné riziko chybovosti by malo byť mala by to byť väčšia diskusia k tejto téme. No a teraz kolega Butikhofer ako tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Kalfinovi. Veľmi málo pripomienok. E, napojím na to, čo povedal pán Odí na záver. Ja ten koncept tolerovateľného rizika považujem za neúplne jednoduchý. To môže sa veľmi rýchlo stať takou šikmou plochou, na ktoré sa poklzneme. Veľmi dobre si spomínam, že sme minulý rok v správe Zvali správu Dvora auditorov a skonštatovali sme, že v oblasti FP7 sú aj väčšie odchýlky Čiže nie je to len tých reálnych 2%, a niekedy to je 5%. A myslím, že na jednu vec v každom prípade musíme dať pozor, aby to tu nebol taký kývadlový pohyb pri tej filozofii rozpočtu. Najprv po, komis- po páde komisie Santera bola veľká prísnosť a teraz je tu taká uh, tolerancia a hore dolu. Takže ja som otvorný návrhom, ktoré tu zazneli. Aj to, čo predniesol pán Kalfín, čo sa týka korekčných mechanizmov pri uplatňovaní týchto programov, aby sme sa vyhli tomu, že ten správny zámer, ktorý zdieľam, vytvoriť flexibilitu, dosiahnuť rovnováhu, aby nám to vlastne nejak sa nevymklo spod kontroly. A pani kolegyňa Kavalio, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, pánovi spravodajcovi a tie nevým spravodajcom za skvelú prácu Zrejme e, treba e, spomenúť, že správa o zjednodušení obsahovala 70 odporúčaní z hľadiska zjednodušenia systému financovania a programa v oblasti výskumu a inovácií. Z tých 70 e, odporúčaní v našej pracovnej skupine sme identifikovali tie, ktoré by sa dali uplatniť okamžite a niektoré z nich komisia už aj použila. Niektoré z nich nie sú aplikované, ale sú to súčasťou e, správy pána Odeho ohľadom 7. E, e, rámcov programu prehodnotenia polovice obdobia. niektoré ďalšie vyžadujú zmeny finančných pravidel. A tu treba zdôrazniť a zabezpečiť, že to bude súčasťou zmen finančných pravidel. Spomeniem 5 Jednak e, je to širšia akceptácia e, účtovných postupov z hľadiska e, nákladov, ktoré narokujú mm, financovanie pri používaní obvyklých účtovných postupov. Je tu zoznam povinnosti získať späť úroky to už je súčasťou textu, textu. Tretie, zjednodušenie e, mechanizmu e, e, časovej evidencie výskumu, pretože je to veľmi v súčasnosti komplikované. Štvrté odporúčanie, aj tom hovoril pán spravodajca, je to využitie cien, podľa mňa. Mali by sme si to vysvetliť a nemali by sme to zovšeobecňovať. a napokon zniženie potreby e, kontrol export alebo spätných korekcií. Aj toto je veľmi dôležitá téma, e, e, po ktorej, alebo opatrenie, po ktorej volajú výskumníci táto skupina mm, venuje veľkú pozornosť finančným pravidlám a nariadeniam a rada pomôžem e, e, našim e, kolegám zabezpečiť, aby odporúčania sa dostali aj do správy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz? Áno, je to rozumná poznámka. Pýtam sa, či Pán spravodajca e, by chcel opätovne dostať e, slovo? Alebo niekto e, z komisie? Nemáme zastupcu? Tak potom pán Kalfi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegom, ktoré si našli čas a oboznámili sa s týmto dokumentom, ktorý samozrejme nie je až taký jednoduchý, ako prvý to uznávam. Prakticky súhlasím so všetkými e, dôležitými poznámkami, ktoré tu odzneli. Musíme sa e, vynasnažiť, aby to bolo jednoznačnejšie, vrátane aj toho, čo povedal pán Odí ohľadu odseku 117. Naozaj musíme si vysvetliť, e, čo si myslíme je tolerovateľné riziko. Plne súhlasím s tým, že toto môže byť naozaj šikmá plocha, pretože nemáme tu jasnú metodológiu. Na druhej strane e, v gešnom výbore pán spravodajca e, e, trvá na tom. Takže ak to budeme mať zakomponované do textu, odporúčame v článku 29, aby sme spresnili metodológiu hodnotenia tohto rizika aké kritéria sa tom použijú a tak ďalej, pretože súhlasím s tým, že teraz chýbajú kritéria a je tu zmetok aj v tlači medzi verejnosťou, čo je to tolerovateľné riziko, e, zmetočné čísla a teda ak to chceme používať, a chceme to dať do finančného nariadenia, musí to byť veľmi jasné, jasne upravené. K tomu, čo povedal pán Odi, e, rozlišovanie medzi investíciami a fungovaním Neviem, či to máme e, to upraviť tu, alebo diskutovať e, v rámci ďalšieho finančného rámca a štruktúry rozpočtu. Spolu s niektorými kolegami sme e, predložili pozmenujúci návrh, aby sme mali osobitnú položku pre veľké projekty, či už vo výskume, alebo inde, práve preto, aby sme E, nezasahovali do súčasných programov Európskej únie. Takže ak by sme to dali do finančného naredenia, to by mohlo byť v poriadku, alebo je to záležité štruktúry rozpočtu, alebo ako sa to bude tvoriť. Niektoré otázky e, e, pani e, Kvalio. E, to sa stane e, súčasťou vykonovacích opatrení, ale budem veľmi rád, keď niečo z tohto zapracujeme aj do znenia finančného nariadenia. A veľmi sa teším na konkrétne e, návrhy e, znenia. Myslím si, že e, sa uberáme rovnakým smerom a som veľmi rád, že to značne zjednodušuje moju prácu. Týmto by som chcel ukončiť túto rozprávu. Stretneme sa 3. maja o 12. Toto je termín na podredkladanie pozmeňujúcich návrhov. Tým pádom tento bod by bol vyriešený. A teraz bod 23. Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2012. Máme tu kolegu Butikofera. E, e, je to stále mm, ten istý spravodajca, takže vy sa tým zapodevate. Pán Butikofer vystúpi ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poukázať na štyri veci. Dva sú pre mňa najdôležitejšie, spomeniem ich ako prvé. Dva z nich sú najdôležitejšie. Je e, veľmi dôležité, aby sme v skutku e, e, vážne sa postavili ohľadom realizácie stratégie EU 2020 a preto v mojom návrhu to E, som sformuloval veľmi e, dôrazne. Potrebujeme vecne koordinované a primerné e, financovanie našich záväzkov, aby sme mohli naplniť tieto priority pani Hercog, ktorá bohužiaľ nie je teraz prítomná. Zvyčajne to hovorí, ja to robím na miesto nej, poukazujem na to, že všetky tieto vedomosti e, e, ohľadom e, EU2 môžeme vyhodiť, pokiaľ to nepodložíme dostatočným objemom finančných prostriedkov. To je kľúčová úloha, pre ktorú my ako výbor, ktorý je veľmi zodpovedný za tieto záležitosti a musíme to presadiť. Druhá vec, a to je 6. odsek, Musíme si dať pozor na to, aby viaceré veľké projekty e, e, z hľadiska e, plánovania výskumu vývoja, aby nám to nezobrnili. Včera sme mali diskusiu s pánom Oettingerom a ten povedal, že k tomu nesmie prísť, že Častokrát tu dochádza konfliktom e, z hľadiska e, finan- potreb financovania v oblasti e, energetiky. O tom musíme diskutovať o dvoch odlišných veciach bez ohľadu na to, nakoľko je niekto nadšený, pokiaľ ide o ITER, a, alebo menej nadšený. Nesmieme pripustiť, aby veľké projekty ako ITER alebo Galileo, aby takéto obrovské projekty sústavne mali takúto spontánnu tendenciu, aby nám e, e, ujedali od ďalších jasne politicky stanovených priorít, aby to nepodkupovalo z hľadiska e, výskumu priemyslu. To znamená, že musíme urobiť príslušné kroky pre tento rozpočet. Tretia poznámka zrejme v tomto výbore nemusím to e, dlho vysvetľovať, že podmienky e, výskumu, e, vývoja a inovácií sa musia zlepšiť. Aj v tom prípade, keď máme na zreteli naše ciele EU 2020 a máme aj určité priority, ktoré treba naplniť. Myslím si, že je to patričným spôsobom sformulované, najmä v druhom odseku. A tretie, čo by som chcel zdôrazniť, je otázka malých podnikov eh, alebo perspektívy eh, z hľadiska malých podnikov. Treba eh, zdôrazniť, SIP je súčasťou viacerých podprogramov a to musí byť efektívne z dvoch dôvodov. Jednak sú tu veľké kvóty, ktoré prichádzajú malým a stredným podnikom, čo je pozitívne kritérium. A po druhé, pretože e, musíme zabezpečiť vysokú účinnosť z hľadiska správania týchto prostriedkov. Aj toto podľa mňa my sme mali e, posilniť bez ohľadu na to, ako sa bude volať nejaký ramec výskumu. Bez ohľadu na názov, smeme teraz e, zabudnúť na pozitívne e, e, skúsenosti z týchto programov, musíme to posilniť, pretože viem, že niektorí v našom parlamente, dokonca aj v tomto výbore, hovorili o tom, že netreba až tak vážne stávať k jednotlivým programom, že mali by sme ich navzájom integrovať podľa mňa to nie je e, e, veľmi e, vhodné. Myslím si, že tie programy, ktoré sú dôležité z hľadiska efektívnej časti malých podnikov, sa majú významne posilniť. A teraz pani kolegyňa Hercog. You, shadow... Ďakujem, pán predseda. Ako tieňová spravodajkyňa si myslím, že je úžasné, ako vážne berie rozpočet je to nesmierne dôležité, aby náš výbor vážne hral svoju úlohu v tejto oblasti. Nemôžeme to nechať len na financov, aby urobili plán EU eh, e 2020 a ako dosiahnuť. Takže tri veci by som chcela spomenúť. Jednak Rozpočet EU 2012 musí podporovať ciele EU 2020. Ako sme už viackrát povedali, nemôžeme sa zrazu 2020 prebudiť a povedať si, o, neurobili sme to, lebo sme nemali dosť času. Preteky začali a preteky bežia, takže rozpočet musí byť v súlade s týmito cieľmi. Po druhé, rozpočet EU 2012 je taká predsieň do mm, ďalšej finančnej perspektívy. Ja myslím, že veľmi jasne musíme povedať, čo bude našim ďalším cieľom na viacročný finančný rámec a rozpočet EU 2012 sa musí uberať týmto smerom. To je dosť e, dôležité a myslím, že s tým tento výbor, tieňový spravodajca, spravodajcovia súhlasia. Rozpočet 2012 za posledné dva roky Ehm, sa tam udialo mnoho záväzkov a teraz musia nastavať platby. Myslím, že musíme naozaj nástojiť na tých platbách, pretože inak dôveryhodnosť EÚ nebude. Takže toto je tá všeobecná premisa, z ktorej musíme vychádzať. Spravodajca už si spomenul všetko. Ja by som chcela zdôrazniť, že plne súhlasím, plne podporujem to, aby sme eh, žiadali o aktívnu účasť v európskom semestri. Myslím, že takto sa dokážeme pohnúť vpred. Musíme byť teda veľmi jednotný Európsky semester nie je len finančný, ale je to aj priemyselný semester alebo podnikateľský semester. A toto môžeme využiť aj v budúcnosti. Plne súhlasím so spravodajcom pánom v tejto veci. Nám musia nasledovať platby a musíme nájsť spôsob, ako riešiť veľké výskumné projekty, Spomínal sa ITER, môžeme spomenúť Galileo, Esfilis a tak ďalej. Takže musíme zatlačiť, nevzdať sa. Jedna vec, ktorá sa včera diskutovala v súvislosti s Inovačnou úniou. Inovačná únia, tam sme rozšírili rozsah tých inovácií, multiplikovali sme to. Z high-tech inovácií sme prešli do sektora služieb, do občianskej spoločnosti, všade. Ale nezvyšili sme rozpočet. Takže peniaze, ktoré sú k dispozícii pre existujúce projekty, sa znížia. Takže musíme to trošku zvýšiť, lebo ak budeme neustále rozširovať pôsobnosť, tak peniaze na jednotlivé projekty budú zamietnuté, budú musieť byť zamietnuté a s tým nebudeme spokojní, takže musíme to e, zvýšiť v týchto položkách. Takže to je všetko. Ešte jedna vec. Je na čase pripraviť pilotný projekt a preto pripravujeme niekoľko pilotných projektov, mohli by sme ich úspešne predstaviť. A minulý rok sa nám to podarilo, teraz musíme pracovať na nových. A ja predstavím jeden, dúfam, že to naozaj bude v smere zelených, aby sme teda postavili úplne zrenovovaný, taký otvorený dom, kde si budú môcť návštevníci pozrieť a dotknúť sa všetkých našich úspechov v energetike. A to bude v rôznych častiach Európy, aby sa tam návštevníci mohli pozrieť, zapnúť svetlo, vypnúť svetlo, sadnúť si na nábytok, pochytať si to. To je skutočne dôležité, ak si ich chcete získať. Ďakujem. Kolega Zaudákas. Pán kolega Sadakas ako ďalší. Thank you. Mr. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť anglicky. Nezostalo tak veľa toho, čo by som mohol povedať, pretože takmer úplne súhlasím so všetkým, čo povedali predrečníci zdôraznili túto tému, ktorá je tak dôležitá pre náš výbor a pre EPP, teda Európa 2020, udržateľná energia, zavedenie rámcových programov, e, Small Business Act a ostatné témy. To môžem len podporiť, ale e, z, na druhej strane Rád by som aj niečo dodal. Myslím si, že sme na niečo naozaj zabudli v tomto návrhu stanoviska. Kľúčové slovo. Informačné a komunikačné technológie, energetická infraštruktúra, strategické energetické technológie, plány. Prečo? Ak e, sme zvyknutí na používanie týchto kľúčových e, pojmov a potom ich zabudneme použiť, tak vyšleme negatívny signál, že možno už nie sú tieto veci tak dôležité a mm, preto nie sú spomenuté. Rád by som teda doplnil e, toto stanovisko tým, že znovu zavedieme tieto témy. Možno, že ich len spomenieme, e, pretože skutočné čísla prídu neskôr a potom budeme o nich hovoriť. na záver 6 článkov o ktorých e, podľa mňa budeme diskutovať. Budeme hovoriť o nich, keď budeme mať k dispozícii konkrétne čísla. Možno len iný uhol pohľadu. Na jednej strane máme tu veľké projekty, ktoré si vyžadujú veľkú zodpovednosť pretože sú drahé, e, sú tam veľké sumy prostriedkov, ktoré sa na ne budú vynakladať. ITER sa nespomína, Galileo sa spomína, ale ITER určite e, máme naďalej e, na zreteli a na druhej strane otvorenie už niekoľko rokov alebo už veľmi dlho v Európe vynakladáme veľké prostriedky. Takže ak tieto projekty neúspejú, prídeme o tieto vynaložené peniaze. Musíme teda dbať a zdôrazniť úspešnosť týchto projektov. Je to naša zodpovednosť, musíme na to dbať, diskutovať o tom podrobne, keď budeme mať konkrétne čísla, budeme presnejšie vedieť, aké zmeny eh, v stanovsku komisie eh, sú v porovnaní s minulým eh, rokom aj v, teda zo strany rady a budeme mať jasnejšie stanovisko a to sa týka aj plnej zodpovednosti v oblasti týchto projektov. Ďakujem, to je možno všetko. Ďakujem pekne. A pán kolega Bütikofer, chcete sa k tomu ešte vedriť? Áno, veľmi stručne, pán predseda. Poprvé, spravodajkyňa hlavnej správy v rozpočtovom výbore mi povedala, že je ochotná body, ktoré sú tu uvedené, e, akceptovať Ďakujem za poznámky oboch kolegov. Dávam vám zapravdu, pani Hercog, tak ako ste to minulý rok urobili vy. Potrebujeme tie PAPP pripraviť. Ja sa do toho pustím, hoci dúfam, že snáď sa nám tento rok podarí vyrobiť nejaký kratší zoznam, aby tá šanca na realizáciu bola trošku lepšia. K tomu, čo ste povedali vy, pán Sadakas, IKT a energetická infraštruktúra dávam vám zapravdu. Trošku som skeptický, čo sa týka plánu SET. A e, jednoducho si myslím, že nie je možné ten plán SET z hypotéty politicky vyčíslenými cieľmi financovať z rozpočtu EÚ. Plán SET sa dá financovať len ak členské štáty budú mať primerané prostriedky a nemali by sme sa z toho nejako vyhovárať, nemali by sme vzbudzovať nejaké mm, falošné nádeje, Nemali by sme to všetko hádzať do jedného koša z EU 2020, ale inak vám dávam zapravdu, že sa tam k tomu treba ešte vrátiť pár slovami. Dobre, ďakujem pekne. 3. maj 12.00 je lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov a dostávame sa k bodu 24. To je bod 24. Medziinstitucionálny dialog o regulačných agentúrach a to je téma ktorá podľa mňa je veľmi významná. A vyslali sme do tejto pracovnej skupiny Charlesa Chichestra, ktorý nám podá správu. Je to tak dôležité, že je to škoda, že tu nie je viac poslancov, pretože to má obrovský dopad nielen na našu prácu, ale na prácu celého Európskeho parlamentu a som veľmi rád, že Giles e, patrí do tejto skupiny, že sa tam zúčastňuje práce a že teda dostaneme nejakú predbežnú správu. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Well, perhaps we should turn this into a... Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by sme z tohto urobiť uzatvorené zasadnutie, potom by každý bol zvedavý. zvedavý. Podarilo sa mi dostať nomináciu do tejto pracovnej skupiny prostredníctvom svojej politickej skupiny, ale urobil som z toho, že náš výbor má e, značný záujem o viaceré agentúry, vrátane dvoch, ktoré majú pre mňa e, obrovský výprost Acer a teda Enisa. Len e, aby ste boli v obraze. Myslím si, že je to posledný bod programu, pán predseda. Však áno. To znamená, že budem sa snažiť eh, hovoriť pod, pomerne rozsiahlo, ale potom môžete mi povedať, keď už eh, toho budete mať dosť. Takže úvodom. Tento proces sa rozbehol pred dvomi rokmi v marci 2009, keď tri inštitúcie sa dohodli, že eh, rozbehnú medziinstitucionálny dialog o regulačných agentúrach s tým, aby vyhodnotili existujúci stav a E, hľadali spoločnú reč e, e, v oblasti zlepšenia činnosti týchto agentúr. Bola vytvorená pracovná skupina a dostala za úlohu venovať sa kľúčovým otázkam, ktoré sformulovali participujúce inštitúcie, vrátanie úlohy a pozícii týchto agentúr v celkovom obraze inštitúcií únie, vytvorenie štruktúry a prevádzkovanie týchto agentúr, vrátane e, financovania, e, rozpočtového dohľadu a otázok riadenia. Pracovná skupina parlamentu má šest členov, pani Haug zo skupiny e, socialistov demokratov, výbor pre rozpočet je predsednička skupiny, pani Gressler, tiež z výboru pre rozpočet, e, rozpočtový kon, kontrol rozpočtu je z EPP, ako viete, pán predseda, pani Jensen z ALDE, ja z ECR, pani Lambert, e, predstaviteľka Zelený a pán Messerschmidt z EFD. I keď priznám sa, že my sme ho e, nevideli na našich schôdzach Stretávame sa v parlamente zhruba raz mesečne a hovoríme o značnom objeme existujúcich informácií, ktoré nám pripravujú e, e, spolupracovníci a preto e, tri inštitúcie majú prístup menej často. Pán Ševčovič v mene komisie sa podujal E, sa zúčastňujú. Samozrejme, máme aj technických spolupracovníkov, ktorí e, pôsobia e, a pripravujú naše schôdze. To znamená, že sa snažíme prehrísť štyrmi obrazmi, súčasným stavom praxov kritická analýza problémov, možnými riešeniami, Eh, identifikovaných problémov a možnými eh, spôsobmi eh, realizácie týchto navrhovaných riešení, čo znie príliš optimisticky. Čiže venujeme sa vzniku agentúr, sídlam agentúr, ako aj úlohom hostiteľskej krajine, vedeniu, menovaniu rediteľov a bežnej administratívnej podpore. Môžem samozrejme aj podrobnejšie o tom hovoriť, ale mm, bavíme sa o tom, či je e, žiaduce vytvoriť spoločný prístup, pretože títo agentúry vznikali postupne. Nie ad hoc a členské štáty ich vnímajú z viacerých hľadisk, ako som to zistil e, v súvislosti s tým, že som spravodajcom e, tejto, tohto výboru pre agentúru ENISA. Členské štáty do nedávna e, rozhodne e, ponechovali pre seba prerogatívu určiť, kde bude mať sídlo tá ktorá agentúra. A to sa e, porušilo v súvislosti s e, e, niektorými dôležitými finančnými e, orgánmi, kde sa na rozhodovanie podelal aj parlament a ja samozrejme v súvislosti s pracovnou skupinou tlačím na to, aby parlament mal väčšie slovo pri rozhodovaní o sídle agentúr. Pretože týmto spôsobom, to som naznačil rade, by E, sa rada mohla vyhnúť komplikáciám, ku ktorým došlo v prípade niektorých agentúr. V rámci tohto procesu mením svoju úlohu e, e, úlohu členom, členu pracovnej skupiny a spravodajcu ENISu, pretože ENISa niekedy e, e, e, e, sa dostáva do pozornosti, pretože si vyžaduje pozornosť a má určité problémy, pokiaľ ide o jej sídlo, teda k, ku zriadeniu agentúru diskutujme, či treba uplatniť spoločné kritérie eh, z hľadiska rozhodovania o vytvorení agentúry. Snažíme sa eh, eh, navrhnúť spoločné kritérie, čo sa týka najlepšieho prístupu k menovaniu dočasného rediteľa, kým nebude menovaný stály rediteľ na plný úvezok, podporujeme názor komisie, že komisia musí za to zodpovedať, kým e, samotná agentúra nezačne e, e, fungovať a kým sa neuplatní náležitý postup menovania riaditeľa. Zatiaľ, čo rada, a to ma neprekvapuje, si myslí, že to nemusí byť v právomoci komisie. Teraz k otázke sídla agentúry a úlohy hostiteľského štátu. Je to zrejme najcitlivejšia aj najkomplikovanejšia otázka členské štáty e, sami medzi sebou sa rozhodnú o sídle agentúre a je to veľmi e, e, prvok niečo za niečo ohľadom toho, kto dostane akú agentúru. A to sa postupne tak rotuje medzi členskými štátmi. Jeden členský štát má teraz tri agentúry. A to je veľmi si podiel a potom by mala dôjsť k dohode medzi hostiteľským štátom a príslušnou agentúrou ohľadom toho, čo všetko poskytne e, hostiteľský štát a to niekedy tiež môže spôsobovať problémy. V súčasnosti e, diskutujeme o tom, či treba e, požadovať spoločné kritérie toho, čo všetko má poskytnúť hostiteľský štát. Ako vravím, e, rozvehla sa určitá diskusia ohľadom toho, čo všetko treba zohľadňovať pri rozhodovaní o, sídle agentúry. A s tým súvisia viaceré ďalšie otázky. Ak chcete totiž e, e, stimulovať odborníkov, aby pôsobili niekde vo vzdialenom kúte únie, treba zohľadniť ich potreby ktoré nie sú obmedzené iba na slušný plat. Potom e, e, títo agentúry majú určitú štruktúru, riadiaci orgán a e, diskutuje sa o tom, nakoľko títo riadiace orgány musia byť veľké, ako voliť, vyberať tých členov, akú úlohu musí zohrávať komisia pri činnosti týchto orgánov či napríklad komisia by e, mala mať právo e, vetovať rozhodnutie riadiaceho orgánu e, agentúry. A táto diskusia ešte nie je ukončená, pretože niektoré agentúry majú jednak riadiaci orgán a výbor technických odborníkov a ich je veľmi veľa v porovnaní s počtom zamestnancov samotnej agentúry. Ďalšia vec, ktorej sa venujeme, je spoločné kritéria pri menovaní rediteľov agentúr, e, lebo rediteľ agentúry naozaj zohráva kľúčovú úlohu a predstavuje spojivko medzi denodennou činnosťou agentúry, riadiacim orgánom a členskými štátmi a parlamentom. A existujú určité názory ohľadom toho, aké postupy treba e, uplatniť pri e, výbere riaditeľa. Doteraz existoval určitý trend, a síce e, rediteľa menovali a potom prichádzal nejaký nástupca alebo kandidát na nástupcu a ten už e, e, e mal pohovor s príslušným výborom. E, tlačíme na to, aby parlament bol viac angažovaný do tohto procesu a uvidíme, ako sa to vyverbí. Ale e, zase si myslím, že rada by si mala uvedomiť, že parlament E, najmä v rámci zmluvy, má veľmi dôležitú úlohu ako určitá poistka. Pretože je to jediný priamo volený orgán alebo inštitúcia e, v celej tejto štruktúre. A parlament by mohol pomôcť radi, aby sa vyhla prípadným komplikáciám. Čiže toľko k menovaniu rediteľa. A teraz Máme celú sériu e, e, stretnutí, e, v rámci ktorých sa snažíme prehrísť týmito záležitostami a vypracovať určité závery. A zatiaľ sa to nám, pán predseda, nepodarilo. To znamená, že táto práca ešte pokračuje. Nazdávam sa a dúfam, že niekedy na jeseň nájdeme nejaké riešenia a predložíme ich a budeme dúfať, že budú schválené. Samozrejme, problém spočíva v tom, že ak sa nám podarí vytvoriť, vypracovať spoločné kritéria do budúcnosti, už teraz máme 32 agentúr e, rôzneho druhu a retrospektívne e, meniť e, situáciu je veľmi náročné, komplikované, prípadne vôbec nemožné. Možno, že je to nemožné. Ale uvidíme, či noze bude snaha o retrospektívne úprave. Toľko, e, pán predseda, súčasný stav. A veľmi rád zodpoviem prípadné otázky alebo e, rozpútam e, dialog s odvážnymi kolegami, ktorí vyčkali až do tohto bodu programu. Ďakujem srdečne za informácie. A tu sme si už so sekretariom po, sekretariátom povedali, že možno by bolo nápomocné, keby sme kolegom dali k dispozícii zoznam hm, toho, že aké sú agentúry, kde sídlia, hm, koľko finančných prostriedkov majú k dispozícii, koľko personálu. Všetky detaily netreba vedieť, ale takýto uh, zoznam by bol určite veľmi zaujímavý. Lebo predpokladám, že vždy veľmi rýchlo, keď uh, sa rozhoduje o vytvorení novej agentúry, k tomu pristupujeme, ale otázka je, že kam to všetko smeruje a ako zaobchádzame s našimi e, prostriedkami. Čiže to je všetko efektívne. To sú minimálne dve dôležité otázky, ktoré si treba vysvetliť. <coughs> Čo to všetko stojí, nie sú nejaké iné možnosti zrealizovať to, čo sa má urobiť. A zdieľam tvoj názor. E, myslím, že naozaj mm, tu nastala už určitá automaticita a nie e, vždy sa to orientuje len na e, podstatu. Poukázal si na to, teda bol tu ten príklad ESA. Keď sa rozputa konkrétna diskusia na konkrétnom mieste, tak Eh, je to všetko veľmi emocionálne a ťažké a preto som rád, že si nás teda informoval. A kedy môžeme očakávať nejaké konkrétne výsledky? Aký je teda časový harmonogram? Aby sme teda dokázali urobiť za tým nejakú hrubú čiaru, povedať si, že takto to chceme mať v budúcnosti. Táto otázka by ma teda zaujímala. Nechcem sa nejak predbiehať, ak by niekto ešte mal ďalšie otázky, tak samozrejme nech sa páči, ale Giles by mohol túto jednu otázku snad odpovedať. Nech sa páči. Pán predseda, chceli by sme do konca roka 2011 to ukončiť. a máme naplánované ďalšie schôdzie v lete na jeseň interné, ako aj trilaterálne schôdze za týmto účelom. Ale ako viete, nie je to vždy také jednoduché dosiahnuť to, čo by si človek prial, takže náš zámer je taký, ako sa povedal. Dobre, ďakujem pekne. Už sa nikto nehlasí. Takže tento bod môžeme uzavrieť. Ďakujem pekne a pripomínam kolegom, že o 12.30 sa ešte chceme stretnúť, lebo sa musíme v takom nejakom riadnom rámci rozločiť s doterajším eh, šéfom sekretariátu. Bolo to také náhle rozhodnutie a bol by som naozaj za to, aby tu pár kolegov bolo. Takže prosím vás, neutečte aj tí, čo ste tu, a som plný nádeje, že tí, ktorí tu ešte nie sú, alebo už tu nie sú, že sa vrátia. Ďakujem pekne. Giles ešte, nech sa páči. Čiže to 12.30 tu, alebo mimo miestnosti? OK, ďakujem. Before, for the room. Pred miestnosťou.